Uh, Dobre. Sme teda pripravení, môžeme pokračovať ďalej tajným hlasovaním. Začneme teda voľbou pani Edith Bauer. Otváram hlasovanie. Dobre, výsledok je pomerne jednoznačný. 40 hlasov za, 1 proti. Dobre, pôjdeme ďalej. Ďalším kandidátom je Alejandro Serkas. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Opäť veľmi podobný výsledok, identický. 40 hlasov za, 1 proti. A poďme ďalej. Jean-François Mezier. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A on dostal 38 hlasov za, dvaja sa zdržali a dvaja hlasovali proti. To znamená, že sme zvolili všetkých troch kandidátov a oni budú teraz odporúčaní, alebo odporúčime ich na vymenovanie. Dvaja z nich boli aj tu na výbore včera popoludní a zoznam kandidátov bude nás zaslaný predsedovi Európskeho parlamentu, aby pokračovala procedúra ďalej. Znamená, že to musí schváliť konferencia predsedov a následne prejde, e, prejdeme k formálnemu vymenovaniu predsedom Európskeho parlamentu. Poďme ďalej. Ideme hlasovať o viacročnom finančnom rámci. ako zastupujúca predsedníčka na základe pravidla rokovacieho poriadku 53.4, e, tak e, nasledujúce pozmeňujúce návrhy e, zamietam ako neprepustné a to z dôvodu, že jednoducho nie sú alebo nespájajú sa s predmetom zodpovednosti výboru pre zamestnanosť. Je to pozmeňujúci návrh 3, pozmeňujúci návrh 10, pozmeňujúci návrh 11, 14, 22, 30, 31, 36 až 38. A zároveň predkladateľov týchto návrhov vyzývam, aby ak tieto pozmeňujúce návrhy chcú, aby ich predložili priamo na úrovni výboru pre rozpočet. Za predpokladu, že budú podpísané členmi alebo to náhradnými členmi výboru pre rozpočet. Termín pre takéto predloženie je 31. január o 3. hodine popoludní. Pani McIntyre, nech sa páči, máte slovo. E, pani predsednička, som prekvapená tým, ako ste sa rozhodli o týchto návrhoch, lebo to sú presne tie isté pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili aj k strednodobému hodnoteniu MFF v princkej správe, a vtedy nikto nenamietal. Nepamätám si presne, kedy, tomu, kedy k tomu došlo, ale ten dôvod je ten, že sa jednoducho nez, ne, ne, nezaoberajú sa témami, ktoré spadajú do e, oblasti pôsobnosti výboru pre zamestnanosť. A preto ich treba predložiť, alebo teda zadať v rámci mašinérie výboru pre rozpočet. To je ten hlavný dôvod. No a samozrejme, prebehla o tom široká diskusia ešte predtým, ako toto rozhodnutie bolo prijaté. Dobre, poďme ďalej. Tí, ktorí teda chcú, môžu tieto pozmeňujúce návrhy predložiť potom opäť priamo na úrovni výboru pre rozpočet. A čas na to, alebo termín na to je 31. január. Poďme teda k hlasovaniu. Začneme pozmeňujúcim návrhom 8. Kto je za? Proti? Overíme si to. Pozmeňujúci návrh 8. Ukončím hlasovanie. E, bolo to zamietnuté o dva hlasy. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 10 je nepripustné, 11 je nepripustné, a 12 je tiež nepripustný. 12 hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si 12. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. EPP má o jeden hlas navyše. Dobre, prešlo to 24 hlasmi. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 neprijat, alebo nepripustný návrh. 15 za, proti. Overíme si to. 15. Otváram hlasovanie. A ukončujem hlasovanie a návrh prešiel 27 hlasmi. Kompromis A. Kompromis A, kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené 18 za, proti, zdržali sa. Schválené 19 za, proti, zdržali sa schválené, 20 za, proti, zdržali sa schválené, 21 za, proti, zdržali sa schválené, 22 je zamietnutý pozmeňujúci návrh, ideme na kompromis je, kto je za, proti, zdržali sa schválené, kompromis FA, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis G, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 27, druhá časť. Prvá časť odpadáva, takže druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Overíme si pozmeňujúci návrh 27. Otváram hlasovanie a hlasovanie ukončujem. Návrh je zamietnutý 26 hlasmi proti. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30 neprijaté, 31 rovnako, 32 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 33 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis B za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 36 bol zamietnutý. Ideme ďalej. 37 za, proti, zdržali sa schválené. 38 za, proti, zdržali sa schválené. 39 prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40 za, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté To bolo schválené. 42 za, proti. Overíme si 42. Otváram elektronické hlasovanie. A ukončujem hlasovanie. Je to zamietnuté väčšinou jedného hlasu. 44 za proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis C. Odpad, odveríme si 44. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 44. A končím hlasovanie, či ešte nie. 26 za. Kompromis C. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 46, kto je za, kto je proti. Overme si 46, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 za. Pozmeňujúci návrh 47, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 48, prepáčte, overíme si 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté z 27 hlasov za. 48 je nepripustný. 49, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis D, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 54, kto je za, kto je proti. Overme si 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. 37 za. Pozmeňujúci návrh 55, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis E, kto je za, kto je proti zdržali sa prijaté. Druhá časť pozmeňujúceho návrhu 59. Kto je za? Kto je, kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis F. Môžeme menovite hlasovať o tomto? Budeme menovite hlasovať, pretože to SND žiada. Kompromis FB to menovité hlasovanie, ktoré máme, ideme hlasovať 59. druhú časť alebo kompromis FB. Kompromis FB. Jedenáct ľudí sa musí postaviť. To stačí. Takže menovité hlasovanie o FB. Teraz budeme hlasovať menovite o kompromise FB a otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Je to zamietnuté, 27 bolo proti. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 60. Budeme hlasovať o 62. druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zdá sa, že to je zamietnuté. Pozmeneci návrh 63. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Overme si 63. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. O jeden hlas. 64 a 65 a 56 vypadávajú, takže 66, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si 66. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 32 bolo za. 67 vypadáva, 68 takisto vypadáva, kompromis H, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, kompromis I, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 69 vypadáva, vypadáva to až po pozmeňujúci návrh 71, prepáčte, čiže aj 71 vypadáva, takže 72, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Overme si 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 27 hlasov proti. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, ten je považovaný už za prijatý. Nehlasuje sa. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 7 vypadáva. on the uh, discharge of um, the E. Teraz budeme hlasovať o absolutóriu Všeobecného rozpočtu Európskej únie, komisie. A začneme s pozmeňujúcim návrhom 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za,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 kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Musíme si overiť pozmeňujúci návrh 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to zamietnuté o jeden hlas. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa Musím si 17 však otvoriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté o 3 hlasy. 19. Kto je za? Kto je proti? Držali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom návrhu stanoviska v elektronickej podobe. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 39 bolo za a 8 bolo proti. Gratulujem. Spravodajcovi pánovi Rolanovi. Teraz prejdeme k ETF, finančný rok roku 2016. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska v pozmenenej podobe. Je to elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 41 bolo za, 6 boli proti. Takže sa poďakujeme spravodajcovi a budeme pokračovať s rozpočtom implementácie, implementácia rozpočtu európskych agentúr, pokiaľ ide o finančný rok. A začneme s kompromisom 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa pri, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska v pozmenenej podobe. Končím hlasovanie. Je to prijaté 39 sa,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 končím hlasovanie. Prijaté 36, 7 hlasov a 12 proti. Ale musíte zdvíhať hlasy, ruky. Teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom návrhu stanoviska. Kto je za? Je to elektronické hlasovanie samozrejme. Končím hlasovanie, je to prijaté, 42 za, 8 proti. Teraz budeme pokračovať, ale ďakujeme spravodajcom a teraz budeme pokračovať teda SEDEFOP. Je tu iba jedno hlasovanie, pozmeňujem návrhu číslo 1, teda kto je za, kto je proti. Musíme si to overiť. To je najlepšie. Otváram hlasovanie. si návrh 1. CDFOP. Niekedy potrebujete presné informácie, ale tentokrát vám to prinieslo šťastie, pretože 22 bolo za a 28 proti, takže to je jasné zamietnutie. Teraz prejdeme ďalej. Budeme hlasovať o návrhu stanoviska po zmenenej podobe a to je takisto elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a prijaté to bolo zo strany 42 poslancov a 6 boli proti. Ďakujem pekne spravodajcovi. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu OŠA EU. OŠA a odsek 2, pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A potom budeme hlasovať o takto pozmenenom návrhu stanoviska, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 42 ja za a 8 proti. A takto sa poďakujeme teda spravodajcovi a Teraz prejdeme k absolutóriu. Nie, teraz prejdeme k návrhu stanoviska o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ. Správa predložená Lynn Boylan, kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté.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 Je to prijaté, 36 bolo, 38 bolo za, 8 bolo proti. Teraz budeme pokračovať s kompromisom 12, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 25, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. 26, kto je za, kto je proti. Overme si. Pozmeňujúci návrh 26, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 27 za, 22 proti. Pozmite na 27, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmite na 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa 31 si musíme overiť. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté o dva hlasy. Pozmeňujúci návrh 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Overme si 34. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté o dva hlasy. Ospravedlňujem sa. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Ďalšia strana. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 45. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Overme si 45. Otváram hlasovanie.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 Je to zamietnuté. 62, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 14, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Proti? Prijaté. Kompromis 4, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 10, to je ďalší. Kto je za? prijatý. Sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Hovoríme návrh 74. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania a bolo to zamietnuté. 76. Prvá časť. To je po častiach, podľa žiadosť EC, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 83. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? 84. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 86. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Dobre, overíme 86. -ku. Koniec hlasovania. Bolo to zamiestnuté 28 hlasmi proti 21 a jeden sa zdržal. Kompromis 15, to je za, to je proti, to sa zdržal prijatý. Potom úvodné ustanovenia, pozmyslenie 8, to je za, to je proti Dobre, overíme osmičku elektronicky. Otváram hlasovanie. Teraz je skonec hlasovania a je to zamietnuté štyrmi hlasmi. Deviatka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Možno, že to bude rovnaký výsledok, ale radšej to overme. Otváram hlasovanie. A koniec hlasovania. Ale je to zamietnuté. Teraz máme kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal? Prijatý. A teraz záverečné hlasovanie o celom návrhu stanoviska v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie, teraz je koniec hlasovania, bolo to prijaté 42 hlasmi. Hm, traja boli proti, piati sa zdržali. Ďakujem pekne spravodajcom. Pravodaj... Pani Bojlen. Okay, then we proceed to the next subject. Teraz prejdeme k ďalšej téme, ďalšiemu bodu na programe a to je a to sú požiadavky a osobitné pravidlá pre vysielanie vodičov v sektore cestnej dopravy, čo je veľmi dôležitá časť nariadenia o vysielaní pracovníkov, na ktorom pracujeme. A keď sa to ukľudní v miestnosti, dám slovo dní, ale ešte vám ponechám jednu minútu, aby ste opustili miestnosť. A teraz môžem dať slovo, spravo, da, môžem dať slovo spravodajkyni. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nie je to veľmi príjemné, keď má človek rozprávať, keď tu e, všetci odchádzajú. Nuž, e, verme, že tu zostanú, e, zostane kvalita kolegov. Myslím, že budeme dnes diskutovať. Ja sa teším na vaše rôzne názory e, dnes. Určite to bude zaujímavá diskusia. Predovšetkým by som chcela poďakovať komisii za to, že pripravila tento návrh o vysielaní vodičov ako súčasť kej smernice o vysielaní pracovníkov. Ako tieňová spravodajky, myslím si, že je jasné, že cestná doprava si vyžaduje určité pravidlá, ktoré sú špecifické pre tento sektor, pretože dopravný sektor je osobitný a musíme sa nám dívať aj osobitným spôsobom. Tieto pravidlá by mali byť jednoduché, jednotné, jasné, jasne vynutiteľné, tak aby sme zjednodušili eh, dopravu a zároveň chránili pracovníkov, ktorí pracujú v tomto priemysle. Ako ako dopadová štúdia komisie, existujúce požiadavky nezohľadňujú vysokomobilnú povahu života vodičov a to môže viesť k rôznym, rôznym záťažiam pre pre poskytovateľov týchto služieb aj cezhraničných služieb. Preto v mojom stanovisku som sa snažila zjednodušiť a skvalifikovať tieto pravidlá. To sú teda moje hlavné dve priority, keď som pripravovala tento návrh stanoviska. Tak predovšetkým návrh stanoviska som explicitne vylúčila tranzit z rozsahu spôsobnosti smernice, pretože to je preto, aby sme mali právnu istotu, lebo tranzit v každom prípade ne, nepredstavuje tú situáciu vysielania pracovníkov pracovníkov. A teraz už je to jasné z tohto návrhu stanoviska. A po druhé, Upustila som od eh, počítania dní, eh, ktoré sa týkajú medzinárodnej eh, dopravy, tak ako to navrhuje komisia, pretože ja sa venujem tým pravidlám, ktoré sú ešte stále v predmetom rokovania, ktoré sa týka vysielania pracovníkov, ktoré sa týka odmeňovania, dlhodobého vysielania a podobne. Všetky tieto otázky sú zatiaľ ešte otvorené a nejasné a zatiaľ nevieme, kým sa tieto rokovania nedokončia Takže podľa mňa nie je celkom reálne alebo realistické uplatňovať tie isté pravidlá, ktoré boli pôvodne plánované napríklad pre stavebný priemysel a uplatňovať to aj v dopravnom sektore, keďže e, vodiči pracujú v rôznych e, krajinách e, počas aj jedného dňa a bolo by to veľká administratívna záťaž, keby sa tu uplatňovala všeobecná smernica o vysielne pracovníkov, vrátanie výpočtu platu a, a presne rešpektovať, presn, hľadať presnosť. Ďalšia otázka otázke, ktorá sa týka kapotáže. Ja súhlasím s uplatňovaním určitých e, prvkov z tejto smernice pre takýto typ operácií. Môžete to tam nájsť aj v mojom návrhu. A po štvrté, vidím problémy s určitými e, od problémami s konfliktom, kedy majú vstupovať do platnosti teda tieto eh, jednotlivé smernice o vysielaní pracovníkov a to lex specialis, kedy čo. Čiže budeme musieť byť veľmi opatrní, akým spôsobom zosynchronizujeme vstup do platnosti. Preto som navrhla, aby sme regulovali tieto otázky skôr ako lex specialis, aby sme sa vyhli um, nedorozumeniu. Avšak keď nie je jasné, aké sú pravidla, tak potom dopravný sektor by mal byť vylúčený z tej všeobecnej smernice o vysielanie pracovníkov. Celé toto má cieľ zjednodušiť eh, túto vec. Ja som chcela vysvetliť, aký jednoduchý som chcela mať ten prvý návrh a určite si rada vypočujem vaše názory a ako viete, Všetky tri fajly, o ktorých dnes budeme hovoriť, všetky sú navzájom veľmi prepojené, čiže je tu veľmi veľa vecí otvorených e, a musíme dať pozor na to, ako to všetko dáme dokopy a celá táto diskusia o všetkých troch e, spisoch e, je veľmi dôležitá. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Pani Jazloviecka tu dnes nie je prítomná. Nahrádza ju pani Kozlovská. Tak nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ospravedlňujem sa za vene pani e, Jazlovieckej za jej neprítomnosť, ale ponechala mi e, od e, správu, ktorú ja teraz idem prečítať. Vážení kolegovia, pre všetkým by som chcela želať Martine za to, že má takú odvahu, že sa venuje takou cit- závažnej, závažnej citlivej téme, ako je vytvorenie zákonu či regul- regulova- regulácie pre vysielanie pracovníkov v sektore dopravnej. Dopravný sektor je osobitný sektorom, pretože je tam vysoká miera mobility pracovníkov a súhlasom s spravodajkyňou, že je tu potrebné mať jasné princípy, zásady, ktoré budú jasné, transparentné, ľahko sa budú dať kontrolovať a vykonávať. Tiež potrebujeme aj predpisy, ktoré budú zabezpečovať správne fungovanie sektoru, ktorý je vlastne základom európskeho hospodárstva. Mnohé ruky sa už venujeme otázke vysielania pracovníkov a vieme, aká je to komplikovaná téma. Celkovo využívanie zásad, ktoré predovšetkým boli určené e, pre pracovníkov, ktorí boli stacionárni, ako napríklad v stavebníctve, to sa nedá uplatniť pre pracovníkov v doprave. Preto rozumiem aj logike, ktorú využila Martina vo svojom stanovisku, že vylúčila medzinárodnú e, dopravu z tejto smernice. A keď zastupujem EPP, e, velujem Bena otázok tomu, aký by mal byť, aká by mala byť miera či rozsah e, tejto smernice, ktorá sa bude týkať e, vysielania vodičov v medzinárodnej doprave. Musia tu, musí tu byť taká situácia, kedy kedy vodič sa nedostane do situácie, že spadá pod jurisdikciu viacerých rôznych právnych režimov. Preto z tohto dôvodu by mal byť vylúčený tranzit, alebo tranzitná doprava by mala byť z tejto smernice vylúčená. Tiež e, tu nie je dostatočne zadefinované, že dostatočne pretože nie je celkom jasne je tu zadefinovaný ten, ten záväzok, ako napríklad to, čo navrhuje komisia 3 dní, to niekedy môže predstavovať vlastne 18 hodín práce v prijímajúcej krajine. Takže e, je tu potom otázka e, toho dlhodobého vysielania a podobne. Takže v tejto otázke súhlasím aj s, e, so spravodajkyňou, len samotnej, nám v takom Rakúsku vlastne zistili, že tu bolo rôznych 50 predpisov a to je veľmi veľká administratívna záťaž. A sú to otázky, ktoré naďalej analizujeme a ktoré určite sa nájdú aj potom v rôznych pozmeňujúcich návrhov. Ďalšia otázka je kontrola a vykonávanie týchto predpisov. Chcela by som Martine veľmi poďakovať za návrh e, tejto témy. Ide to všetko veľmi dobrým smerom. EPP e budeme bojovať za to, aby tu bola čo možnosť čo najväčšej kontroly a spolupráce medzi členskými štátu a podľa mňa dôležité je vytvorenie elektronického systému e, podávania v vyhlásení, pretože to umožní registráciu všetkých údajov a elektronickú registráciu údajov. Tiež je potrebné zabezpečiť aj kontrolu na ceste, ako aj kontrolu v jednotlivých e, krajinách. Avšak veľmi ťažko je počas e, dopravy všetko kontrolovať. Všetky tieto prvky jednoducho musia byť skontrolované práve u, u firmy samotnej, preto je dôležité lepšie využívať e, systémy EMI. IMI. E, no, keď som pripravovala to svoje stanovisko, viem, že táto úloha nie je vonkoncom ľahká, vyžaduje si veľkú zodpovednosť e, a veľa úvah. Mnoho kolegov, s ktorými som rokovania, hovoria o rôznych problémach, ktoré majú firmy, a nezabúdajme, že tuto, tieto všetky problémy nevyrie, nevyriešime hneď od prvého dňa, avšak e, e, práve naopak, že keď budeme mať veľmi prísne predpisy, tak to môže ešte viesť k väčšej miere čiernej dopravy. E, takže ja verím, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý výsledok. Ďakujem pekne. Thank you. Uh... The S&D shadow is not here. It... Ďakujem. Spravodajca, spravodajkynia za SAD je tu, prichádza práve, ma prišla práve včas. Pani Regner, máme vám čas na výdych. Uh, Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa za to, že idem neskoro. Mikrofón. Prepáčte. Práve som prišla z iného výboru, ponáhľam sa a keď, trochy, keď trošku skôr začne, tak je to ťažké. Takže nasledovné by som chcela povedať. Máme tu situáciu, kde e, nastal veľký tlak veľký tlak na zamestnancov v rámci, výboru, v rámci eh, oblasti dopravy. My vieme, že v rámci Európskej únie máme otvorený pracovný trh, jednotný vnútorný trh a to je aj dobre, to chceme, ale vlastne ten základ, základ by mal byť rešpekt a dodržiavanie európskych minimálnych štandardov v rámci ochrany zamestnancov, v rámci pracovného práva. To je vlastne ten absolútny základ na to, aby sme v tejto oblasti mohli viac menej využívať tento otvorený vnútorný jednotný trh. Hovorím to na úvod preto, pretože si uvedomujeme, že keď ide o pracovné právo, tak vlastne v prvej línii sú tu rôzne právne systémy na úrovni členských štátov a častokrát máme konkurenciu alebo hospodárskú súťaž nielen pokiaľ ide o platy, ale aj pokiaľ ide o národné systémy pracovného práva, ktoré teda poznáme z jednotlivých členských štátov, tak ako existujú. A preto je absolútne veľká, veľkou potrebou, aby súčasné platné pracovné právo, tieto minimálne štandardy, e, aby sa dodržiavali a kontrolovali. To chcem na úvod povedať, pretože toto je východisko pre našu požiadavku. A teraz pokiaľ ide o tú tému samotnú, na to, aby sme sa dostali do toho hĺbšie. Preto je veľmi potrebné, aby sme principiálne smernicu o vysielaní zamestnancov mali v platnosti od prvého dňa, pretože vlastne potom by sme sa vyhýbali tomuto systému. A je to požiadavka na to, aby sme viac menej mali spoločný manevrovací priestor, východisko, ale zároveň to aj jasný mandát na to, že celý výbor pre zamestnanosť, pokiaľ ide prepracovanie tejto smernice, e, mi dal tento mandát. To je vlastne ten základ, pretože táto smernica sa týka práve v oblasti dopravy. Takto sme hlasovali. A teraz, keď sa pýtame napríklad šoférov ohľadne pracovných podmienok, tak sa dozvieme veci, ktoré vlastne v sociálnom alebo pokrokovej Európe by nemali existovať napríklad plat, hodinový plat na úrovni 3,5 eur. Častokrát aj jazdy 15 hodinové v kúse a mesačný e, život bez toho, že by sa mali ubytovať a musia teda spať v týchto tyrákoch. Takže musíme si urobiť určitý obraz ohľadne toho, ako to v praktickom živote vyzerá. To sú jednoducho okolnosti, ktoré nie sú dôstojné pre zamestnaných v Európe, v Európskej únii. A preto tento sektor dopravy je jeden z najzraniteľnejších sektorov, s výnimkou teda, ak by sme teda zlepšili tú situáciu, Máme tu aj šoférov, aj šoférky, ale nemôžeme komplikovať ich život. Napríklad odbory pre dopravu žiadajú, aby tu neboli žiadne výnimky, ktoré by sa týkali oblasti dopravy. Ak by sme tu mali nejaké výnimky a začali s výnimkami, tak vlastne by sme sa dopracovali k takej mozaike e, ako sír ementál a to by bolo absurdné. My vieme, že tieto výnimky už potom nie sú iba výnimky, sú to výnimky z výnimiek a to podkopáva systém ako taký. A preto je veľmi dôležité, aby sme v tomto kontexte povedali, že tu nejde o konflikt medzi krajinami s vysokým a nízkym zárobkom, ale ide tu o to, aby sme mali férové pracovné podmienky pre všetkých šoférov, vodičov nákladných vozidiel. Hovorím to preto, že tento trh dopravný je už vlastne totálne liberalizovaný a väčšinou, alebo takmer vždy, sedia tu šoféry, vodiči, ktorí pochádzajú z regiónov Európy, v ktorých vlastne existujú veľmi nízke mzdy. A preto by našim cieľom malo byť, aby sme článok A2 odmietli, tá výnimka pre tento dopravný sektor a potrebujeme prísnejšie kontroly, pokiaľ ide uplatňovanie smernice o zasielaní pracovníkov. Tieto kontroly musia byť zavedené. Ďakujem. Thank you. Uh, I will now give the floor to Madam. Ďakujem pekne. Ja by som teraz dala slovo pani McIntyre. Um, Ďakujem pekne. Pre všetkým by som chcela poďakovať Martine za práci na tomto návrhu stanoviska. My sme my už dlho sme, pracujeme na tej smernici o vysielaní pracovníkov už dlho, takže tu tieto problémy poznáme dobre. Myslím si, že čo sa mi páči, je naozaj taká jasnosť, či čistota toho prístupu našej spravodajkyne a osobitne by som chcela e, sa pripojiť e, k Martininem odvo- vyjadrení odôvodnenia, že teda pravidlá sú nejasné a keď nie sú dostatočne dodržiavané, nevedú k lepšej ochrane pracovníkov. Takže myslím si, že treba dosiahnuť rovnováhu nie len na tomto spise, ale na všetkých, e, ktoré sa týkajú dopravy. Musíme nájsť taký systém, aby sme tie pracovné podmienky pre vodičov našli a zároveň, aby sme zabezpečili slobodu pre operátorov e, dopravných služieb, aby mohli poskytovať cezhraničné e, dopravné služby. A tak je tu jeden spoločný trh, ktorý v podstate zatiaľ nie celkom ešte efektívne bol vytvorený, je práve ten spoločný trh v službách. A myslím si, že musíme byť opatrní, keď zavádzame tu predpisy v tejto oblasti, aby sme naozaj nejakým spôsobom neoslabovali poskytovateľov služieb. Je dôležité, aby aj spoločnosti z východnej Európy mohli pracovať a operovať zo západnej Európy, naopak. Takže je potrebné obmedziť administratívnu záťaž, na ktorú kladieme na členské štáty ale zároveň mi záleží na tom, aby sme tu naozaj nevytvorili nejaký, e, nejaký taký priestor voľný pre členské štáty, aby mohli nejakým e, spôsobom cez zadné dvere uplatňovať nejaké svoje iné predpisy. Tak myslím si, že sú tu určité oblasti v návrhu komisie, s ktorými mám problém Myslím si, že návrh komisie, aby sa zaviedli extra požiadavky pre členské štáty, aby vykonávali určité kontroly, kontroly aj na ceste, kontroly aj v dopravných spoločnostiach. E, toto tiež si môže že bude mať aj vplyv na určitý potrebu materiálnych zdrojov v jednotlivých štátoch, takže ja podporujem e, návrh spravodajky, že je treba znížiť administratívnu záťaž. Ja si myslím, že sme sa už všetci zhodli na tom, že lex specialis je veľmi dôležitý a musíme zabezpečiť to, aby sme tu nemali nejaké komplikácie pri presadzovaní nových návrhov v smernici o vysielaní pracovníkov. Ale myslím, že sa vieme shodnúť na tom, že to načasovanie tej, doprav, tej, tej časti, ktorá sa týka dopravného odvetvia, by malo byť e, alebo postupovať cez lex specialis, ale zároveň nechceme tu mať nejaké vákuum v legislatíve, len chceme zabezpečiť, aby vysielaní pracovníci v dopravnom sektore boli pokrytí lex specialis, e, ktorý teraz vytvárame pomocou Martininho návrhu V podstate som veľmi spokojná s prácou, ktorá bola doteraz vykonaná a tešíme sa na výsledok. Thank <clears throat> you, Patrick Ďakujem pekne. Patrik Liky nie je tu, je tu niekto iný z ECR? GUE NGL? Tiež nikto, tak dám slovo Eri Reintke, zelený, to tiež tu nie je. E, nikto iný sa nehlási o slovo z, od zelených. E, Rosa Damato, EFDD. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Podobne ako už hovorila naša spravodajkynia, tak tie aktuálne ustanovenia, ktoré máme v, tomto, v tejto oblasti, sú neadekvátne. Najmä tým myslíme vysoký stupeň alebo vysokú úroveň mobility, ktorá je špecifická pre vodičov. Vznikajú situácie, ktoré im neumožňujú vykonávať lepšie svoju prácu iba v prípade, že dokážeme v podstate zatiahnuť alebo natiahnuť tie súčasné e, pravidlá nad rámec ich rozumného, rozumných ustanovení. Situácia vodičov teda rozhodne nie je porovnateľná v s inými vyslanými pracovníkmi, ktorí vychádzajú vlastne na iný charakter práce do iných členských štátov. A práve preto je podľa mňa zásadné, aby sme zadefinovali e, koncept vyslania a koncept e, špecifické práce šoférov v tomto je dôležité uvedomiť si, že ide o prácu, ktorá vlastne zahrňa aj prechod do iného štátu od prvého dňa. Aj v takomto prípade je veľmi dobré identifikovať typ, predložen, alebo dĺžku takéto zahraničnej alebo teda cesty, respektíve vyslania pracovníka, aj najmä aj špecifické využívanie kabotáže. V tomto smere je samozrejme nevyhnutné, aby sme čo najskôr e, využili systém inteligentných tachografov a systémami GNSSS Ehm, takýmto spôsobom aj bolo jasné, akým spôsobom ovplyvňuje prepravovaný tovar, charakter prepravy a celkovú cieľovú destináciu. A takéto digitalizované štandardy by mali byť jasné vlastne ex ante a ex post, ako náhle sú k dispozícii všetky ehm, informácie, ktoré zahrňajú aj vysielanie pracovníka za hranice členského štátu. V tomto smere je dôležité, aby v tomto smere eh, zasahovala aj Európsky eh, orgán pre eh, prácu, aby dokázal takýmto spôsobom aj posudzovať typ práce a typ princíp vyslania pracovníka. To sú len niektoré body, v rámci ktorých budem pripravovať svoje pozmeňujúce návrhy, tak aby som prispela k tomuto návrhu a zároveň, aby sme našli možnosti, ako uľahčiť život pracovníkom a zároveň, aby sme zľahčili situáciu pre naše malé a stredné podniky a odľahčili ich od nekalej a e, nespravodlivej hospodárskej súťaže. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dominik Matan, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Predovšetkým sa chcem poďakovať Martine za vašu skutočne prácu, ktorá veľmi inovatívne objasňuje otázku uh, tejto problematiky. Treba však povedať, že pokiaľ ide o situáciu od roku 2006, komisia sa venuje tomuto hlavnému problému a tieto problémy sú nasledné. Podmienky zamestnancov v oblasti doprave, takisto pokiaľ ide o pravidlá, pokiaľ ide o nelojálnu konkurenciu, nelegálnu konkurenciu medzi šoférmi z východných krajín a západných krajín. Komisia vlastne sa zhostila svojej zodpovednosti, pokiaľ ide o sabotáž vyplácania, ale aj pokiaľ ide o pracovné podmienky a sociálne zabezpečenie e, vodičov. Chcel by som pripomenúť, že rovnaký čas na rovnakej trase s rovnakým e, tovarom stojí od 8 do 30 eur podľa toho, kto z koho zamestnáva, či to francúzska spoločnosť alebo bulharska, to znamená 3 až 4 krát viac. Chcel by som povedať, že vlastne hrubý plat sa variuje od 300 do 3, 3000 e, mesačne. Chcel by som povedať, že tá situácia je to jednoducho takáto. A pokiaľ ide o kontroly, hovorme teda o nich. Väčšina tachografov registruje 28 dní za mesiac. To znamená, kontroly sú jednoducho veľmi dôležité a preto potrebujeme predstaviť preto treba sankcionovať tie podniky, ktoré e, robia podvody v tejto oblasti. My samozrejme podporujeme, aby tu bola väčšia spolupráca medzi tými krajinami. Treba povedať, že treba znížiť tie e, dĺžky práce a naši zamestnanci si uvedomujú, že jednoducho e, v súčasnosti vidíme, že sa síce dá vysledovať balíček, dnes, e, kde sa nachádza, ale nemôžeme hovoriť, že jeden kamion budeme hľadať 3 dní, veď predsa to musí urobiť policia oveľa rýchlejšie. My by sme chceli, aby tieto informácie o kamionoch sme mali v reálnom čase. A na záver treba povedať, viete veľmi dobre, že my podporíme to, aby sme mali rovnaké pravidlá pre všetkých, a to od prvého dňa. A takisto viete, že my očakávame, že nie je potrebné, aby sme tu vytvárali nejakú smernicu v tejto oblasti, pretože smernica o zasielaní zamestnancov musí byť v platnosti a musí platiť pre všetkých zamestnancov. Ak nie, tak jednoducho celý proces bude jednoducho bez konca. Možno zajtra budeme hovoriť o murároch, o kvetinároch, takže Uvedomujem si vaše zamietnutie toho Prahu troch dní, pani spravodajkynia, ktorý nie je aplikovaný a že by to skomplikovalo tú administratívu v podnikoch. Avšak treba sa vyhýbať zneužívaniu situácie, pretože kamiony sa vracajú vlastne do krajín pôvodu, z ktorých vyšli na konci otázky. Je to skutočne tak? Šoféry takisto sa vracajú? Otáznik. A nejde tu teda o medzinárodnú dopravu, ide tu o nelegálnu konkurenciu. Namiesto toho Prahu troch dní by sme jednoducho mali využívať údaje z tachygrafu alebo GPS, kde budeme vedieť, kde sa vlastne nachádza práve kamion v danom čase. A na záver treba povedať, na to, aby sme sa vyhli takýmto eh, prejavom kabotáže, chceme, aby sa jednoducho dodržiavali pravidlá tak, ako sú stanovené. Ďakujem veľmi pekne.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 като това касае както вътрешните, така и международните командировки. No translation in Bulgarian. No. Congratulations on the uh, presidency of Bulgaria of the Council. Yeah. And, uh, Here we go in English. Hmm, considering the specifics. čo sa týka špecifík aktivít, ktoré zahrňajú vysielanie pracovníkov v oblasti prepravy, vo väčšine členských štátov vrátane Bulharska sú uplatňované pravidlá, ktoré sa odlišujú od, toho, od tých všeobecných pravidel a tie platia tak pre e, vnútorné, ako aj medzinárodné vysielanie pracovníkov. V tomto smere pokusy rozšíriť alebo vlastne Eh, vsunúť aj eh, vysielanie šoferov do pravidiel o vysielanie pracovníkov na základe smernice 96 eh, sú nielen vlastne neodôvodnené, ale vytvárajú aj potenciál pre pretrvávajúci a dlhodobý chaos pri vykonávaní medzinárodnej prepravy, teda najmä cestnej prepravy, a rovnako vznikajú aj problémy nielen pre firmy, ako aj pre kontrolné orgány. Čo sa týka celkového rámca pre vykonávanie takýchto štandardizovaných zásilok, tak jeden, jedno prepravné vozidlo môže v rámci jedného dňa prejsť cez teritorium niekoľkých členských štátov. Takže v takomto prípade nie je žiaden racionálny spôsob, ako presne determinovať, Eh, na akú lehotu alebo na aké obdobie a zároveň s akou dokumentáciou bude možné dokázať, že je v súlade alebo nie s požiadavkami smernice o vysielaní pracovníkov vo vzťahu ešte navyše ku legislatíve danej členskej krajiny, eh, v ktorej sa šofér v danom momente nachádza. V tomto smere je plne odôvodnené, aby sme Eh, akceptovali, schválili alebo prijali tie návrhy, ktoré predkladá spravodajkyňa, ohľadom zmien, ktoré by špecificky vyčlenili uplatňovanie smernice 96 na oblasť prepravy, eh, ďalkovej prepravy a prevážania tovarov, takisto ako aj pre prevoz pasažierov. s výnimkou kabotáže, v takom prípade by sa mala vždy uplatňovať legislatíva daného členského štátu, kde je daná firma zaregistrovaná. Je to teda plne odôvodnené, to, čo navrhuje pani poslankyňa Dlabajová, aby sa v prípade kabotáže uplatňovali pravidlá smernice o vysielaní pracovníkov, keďže v takomto prípade dopravný prepravca funguje ako lokálny aktér na trhu daného členského štátu. Prípady a typy iných výnimiek, ktoré sú navrhované, by skôr vytvorili priestor pre iný výklad a iné uplatňovanie takýchto pravidiel. Čo sa týka opatrení pre zlepšenie kontroly a zároveň zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi pri vykonávaní takýchto kontrol, tak návrh komisie je v tomto smere vhodne načasovaný a dobre odôvodnený. Berúc na vedomie potenciál a možnosti, zároveň aj, vlastne aj prípady manipulácie s tachografmi, je naozaj odôvodnené, aby sme podporovali čo najrýchlejšie zavedenie tzv. inteligentných tachografov, ktoré by lepšie boli v súlade s elektronickými systémami, s registrami a systémami zavedenými v jednotlivých členských štátov. Zároveň sú tu snahy zaviesť ďalšie dodatočné požiadavky na dokumentáciu a v tomto smere má ísť aj o to, aby dokumentáciu uchovával šofér vozidla. Tá má byť zároveň ehm, predstavená pri kontrolách, má ísť aj o ehm, kópie e, pracovných zmluv, e, platobné, e, teda respektíve mzdové pásky, to je úplne disproporcionálne a nemalo by byť ani predmetom kontroly šoféra, ale skôr predmetom kontroly firmy. Preto naozaj nie je logické, aby cestná alebo dopravná, dopravný inšpektorát vykonával kontroly, ktoré sú v podstate už v kompetencii inšpektorátov práce a nie v kompetencii policajného zboru. Tieto kontroly má vykonávať inšpektorát práce v sídle firmy. Takže v tomto smere e, návrhy pani poslankyne Dlabadovej sú dobrým kompromisom, keďže tieto dokumenty by mali byť k dispozícii na vyžiadanie ale zo strany, e, zo strany povereného pracovníka materskej firmy a e, v dostupnom čase tak, aby mohli byť preložené a legalizované, ak je to nevyhnutné. Vzhľadom na tieto jednotlivé e, úvahy a koncepty navrhujem, aby sme v všeobecnosti podporili tento prístup, ktorý má spravodajkyňa a Zároveň, aby sme podporili eh, jednotlivé ehm, pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú brať v tomto duchu a samozrejme ja budem predkladať niektoré pozmeňujúce návrhy. Ešte raz sa ospravedlňujem, že nemáme bulharčinu, ale urobil ste dokonalý preklad vášho bulharského príspevku. Dám, mám teraz slovo pani Lope Fontane. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Len som chcela povedať také dva komentáre ohľadom vysielania pracovníkom, keďže ja som vlastne predkladateľkou tretej správy v tomto balíčku a budem o tom hovoriť viac. Rada by som hovorila o tej, o tej dĺžke pracovného dňa a zároveň aj o, e, uplatne, o dopadoch, ktoré toto má na e, situáciu šoferov. Podľa mňa otázka troch dní je niečo, čo rozhodne neposkytuje dostatočný čas šoférovi na to, aby sa dokázal vrátiť naspäť do svojho členského štátu, najmä v špecifických prípadoch um, okrajových krajín Európskej únie. Zároveň tento limit by e, vytváral komplikáciu pre prepravu, znižoval by ich rentabilitu, ich ziskovosť a mal by veľký dopad najmä na malé a stredné firmy. Takisto súhlasím aj s tým, že tranzit by mal byť vylúčený z rozsahu pôsobnosti to smernice a keď hovoríme o tých e, limitoch na dní, tak by sme mali navýšiť ten počet dní, napríklad na 5-7 dní, a to by malo byť, to by mali byť dní e, vlastne súvislé alebo konsekutívne za sebou. Zároveň je nevyhnutné, aby sme jasne špecifikovali, aké požiadavky sa musia uplatňovať na dopravné firmy, na prepravné firmy, takisto na šoférov, ako náhle sa prekročí tento limit, ale nemôže to byť to isté ako v prípade firmy, ktorá napríklad vysiela e, pracovníka na rok na výkon nejaké špecifické zručnosti. Takže v tomto smere e, návrh spravodajkyne na Lex Specialis rozhodenie je zlým návrhom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Bach, máte slovo. Ďakujem pekne. Pre mňa je dôležité, aby sme ohodnotili prácu pani Dlabajovej, ktorá predložila veľmi dobrý základ a sú tu viaceré body, ktoré sú dôležité. Ona ich aj spomenula a spomenuli ich aj ostatní kolegovia. To znamená, pravidlá musia byť jasnejšie, presnejšie zadefinované na to, aby sme na jednej strane tým kontrolorom a inšpektorom zjednodušili prácu, aby vôbec mali možnosť žiadnym spôsobom vykonávať kontroly. Máme tu predsa dočinenia s veľmi špecifickým sektorom, ktorý je veľmi komplexný čo do problematiky v oblasti medzinárodného dopravy, je tu kabotáž, sú tu národné trhy a niektoré podniky sú špecialistami, pokiaľ ide o miešanie týchto jednotlivých typov dopravy a potom vlastne tie kontroly sa takýmto spôsobom extrémne stiažujú. Preto je pre mňa veľmi dôležité, aby sme všetky pozmeňujúce návrhy aj vo výbore pre dopravu, kde som takisto ktoré sa teda sústredia na efektívnosť, účinnosť kontrol, aby sme všetky návrhy v tomto duchu podporili. Pokiaľ ide o tie výnimky, rovnako ako to povedala kolegyňa Regner, e, mám s tým problém kde vlastne začínajú výnimky a kedy tie výnimky končia. Ak začneme vynímať nejaký sektor, napríklad tranzit, tak to sa týka Luxemburska, pokiaľ ide o moju krajiny, to nie je problém, pretože my sme ehm, za pol hodinu vlastne tie podniky, ktoré robia dopravu, precestujú našu krajinu, ale vo väčších krajinách je vlastne aj tranzit skutočným problémom, ak to z tejto smernice chceme vyňať ako výnimku. A preto si myslím, že z tohto dôvodu sa musíme sústrediť na nelegálnu hospodárskú súťaž, konkurenciu, nekalú hospodárskú súťaž, aby sme túto neférovú hospodárskú súťaž zakázali. A pokiaľ ide o výnimky z všeobecnej smernice, tu by som chcel povedať, že tu máme právne vákum a som za to, aby sme dopravu cestovnú dopravu, prepravu vo všeobecnej smernici ponechali a aby sme poukázali na špecifickú osobitosť tohto, tejto oblasti. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Hražatie, máte slovo. <coughs> Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Už sa venujeme tejto problematike zasielania pracovníkov v jednotlivých sektoroch dlhšie. Chcela by som sa poďakovať pani Dlabajovej za jej prácu. Ide o prácu, ktorá je veľmi náročná, pokiaľ ide o úpravu smernice o zasielaní pracovníkov v rámci Lex Specialis, v rámci tejto, tohto sektoru dopravy. V niektorých veciach súhlasím s pani Dlabajovou, pokiaľ napríklad ide o význam uplatniť alebo definovať ten štatút e, zasielania v prípade kabotáže. Kabotáž predstavuje skutočne veľkú konkurenciu pre miestne lokálne podniky a preto je dôležité, aby sme v rámci vnútorného trhu, aby podniky hrali rovnakými pravidlami, pokiaľ ide o mzdu a aby zamestnanci mali možnosti požívať rovnaké práva. To je základ dodržiavania princípov alebo princípu, ktorý si žiadali, žiadala politika, žiadal to aj Jean-Claude Juncker, rovnaká práca za rovnaký plat na rovnakom mieste. Ja súhlasím aj s tým, keď hovoríme o tom, že zasielanie zamestnancov by sa nemalo aplikovať, pokiaľ ide o služby v prípade tranzitu, ak tu nedochádza ku komerčným, komerčným službám ponúkaným na, člensk- na úrovni členského štátu. My však vieme veľmi dobre, že nie je tomu vždy tak a že sú tu e, práce, ktoré sa takýmto spôsobom miešajú a tu sa komplikujú aj kontroly pre kontrolórov, a vieme, že sú to také šedé zóny. Avšak, pokiaľ ide o medzinárodnú dopravu, nezdielam e, pohľad našej spravodajkyne, ktorú samozrejme si veľmi vážim, kde chce urobiť výnimku z tejto smernice o zasielaní pracovníkov. Treba povedať, že potrebujeme rovnaké pravidlá pre podniky a povinnosti a práva musia byť rovnaké aj pre zamestnancov. Toto je vlastne cieľom revízie smernice zasielania pracovníkov a je to vlastne aj cieľ Lex Specialis, hoci je tento sektor špecifický. Je to vlastne štatút zasielania pracovníkov, ktorý poukáže, pripúšťa takýto rovnaký prístup. To je vlastne základ, to je to, čo chceme dosiahnuť. To znamená, ten štatút zasielania sa musí týkať aj prác, pokiaľ ide o dopravu. Máme tu lehotu troch dní, predtým, než sa začne aplikovať takýto štatút vítame ochotu komisie nájsť kompromis, ale sú tu určité obavy, pokiaľ ide uplatnenie tohto opatrenia. Bolo by oveľa jednoduchšie, ak by tento štatút zasielania sa bol v platnosti od prvého dňa. Všetky iné definície jednoducho sú komplikáciou, pretože my vieme veľmi dobre v tejto miestnosti a vedia to všetci, že tachograf nám dáva informácie bezprostredne, okamžite, to znamená, priamo v teréne máme všetky informácie potrebné práve vďaka tachografu, pokiaľ ide o kontroly, pokiaľ ide o všetky kamióny, nákladné auta, to znamená, nie je tu žiadny dôvod na to, aby sme išli iným spôsobom riešenia, pokiaľ ide o využívanie toho, čo vlastne nám už od dnešného dňa technológia umožňuje. A na záver, pokiaľ ide o implementáciu týchto pravidiel, Môžeme byť v takomto právnom váku, pokým nebudeme mať lex specialis a chcela by som pripomenúť, že vlastne my sa tejto smernici o zasielaní pracovníkov vlastne venujeme už 22 mesiacov. Viete to veľmi dobre, pani predsednička. Takže lex specialis, zač- odporníci začali tomu sa venovať. Musíme to jednoducho uh, završiť pred voľbami. Môže to niekto zaručiť, že sa nám to podarí dosiahnuť? Kto to zaručí? Nikto. My potrebujeme solidný text. Možno sa nám to podarí, možno sa nám to nepodarí. Takže čo sa udeje, lex Specialist nebude v platnosti pred voľbami v roku 2019? Ako bude vyzerať naše, náš parlament po roku 2019? Kedy sa nám podarí toto završiť? Ja by som vám chcela povedať, pani Pecnička, vy poznáte moju, moje stanovisko k tejto téme. Ja si myslím, že musíme postupovať veľmi rozumne, s chladnou hlavou a lex specialis musí byť odhlasovaný a potom smernica o zasielaní pracovníkov musí byť revidovaná a bude v platnosti, aj pokiaľ ide o sektor dopravy cestnej. A nie je to smernica 96, kde sa počítalo ešte s 15 členskými štátmi, kde boli rozdiele minimálnym e, platom. Tá situácia v súčasnosti je už odlišná a my preto nemôžeme spočívať v tomto duchu. My máme lex specialis, ale keď teraz čakáme, Ehm, potrebujeme takú situáciu, ktorá bude umožňovať presné kontroly. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Monášate. Ďalším rečníkom je pani, pán Kalve Šambol, ten tu nie je. Pani Šojdrová má slovo ďalej, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Rovnako by som sa aj ja chcela vyjadriť jednak k návrhu komisie, ako aj k návrhu pani spravodajkyne. Ja osobne podporujem ten návrh, ktorý pani spravodajkyňa predložila ako celok a samozrejme mám k tomu aj niektoré ďalšie návrhy alebo pozmeňujúce návrhy, ktoré by som rada predniesla. A tá prvá časť, ktorú budeme meniť, alebo ktorou sa menia pravidla pre vysielanie šoferov, ako to navrhla komisia. Myslím si, že to je niečo naozaj veľmi pozitívne, lebo je to zamerané práve na otázku bezpečnosti e, šoférov, na ich sociálne podmienky, rovnako ako aj na kontrolu. Ako aj teraz počujeme túto diskusiu, tak vlastne nikto nespochybňuje, že chceme účinnejšiu spoluprácu na cezhraničnej úrovni, že chceme účinnejšiu kontrolu a to je podľa mňa v tomto návrhu aj veľmi správne predložené. A čo sa týka druhej časti, tých sektorálnych pravidel, tam som e, trochu sklamaná, e, pretože e, komisia jasne uznala, my aj tuto pri prejednávaní tejto smernice sme uznali, že potrebujeme lex specialis, Zice, že potrebujeme špecifickú legislatívu voči sektoru dopravy a tento návrh sa teda obmedzil e, už len na hodnotu tých, alebo na tú dĺžku tých troch dní. Tá debata sa samozrejme bude odvíjať do veľkej miery najmä o tej prahovej hodnoty e, troch dní. A mali by sme sa aj pozrieť na to, akým spôsobom presne vypočítame, čo to bude znamenať, aké to bude mať dopady pre celý tento sektor. Ja som v každom prípade za to, aby sme predlžili e, tento prahový limit aby sme tú medzárodnú dopravu vôbec mohli realizovať v praxi. Ale aj v tomto smere budem predkladať svoje pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Baláš, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, nemôžeme tu miešať viaceré veci dokopy. Máme tu e, šoférov, máme tu dopravu, a takisto je tu práca komerčného charakteru. Takže to sú dve rozličné veci. A pokiaľ ide o tú prvú vec, Myslím si, že pani Dlabajová e, urobila dobrú prácu, predovšetkým pokiaľ ide o tú kabotáž. Áno, pokiaľ ide o kabotáž, tu hovoríme o komerčnej práci a na to tu potrebujeme jasnú legislatívu ohľadne zaslaných zamestnancov a musí to byť v platnosti, pretože tieto pravidla umožňujú takúto harmonizáciu sociálnych pravidiel a vyhneme sa dumpingu. A pokiaľ ide o národnú dopravu, tak tam musíme objasniť to, že či ide o dopravu samotnú, to znamená, keď vodič šoféruje a potom komerčné práce. A ja si myslím, že tu musíme rozlišovať medzi týmito dvomi. Keď napríklad šofér ide iba cez jednu krajinu, tak musí mať uh, sociálne práva v tej krajine, ak bude pracovať ako iný šofér, ktorý vlastne naberie tovar a vyloží tovar, tak vlastne tu treba nájsť určitý ekvivalent na to, aby tu boli preplácané aj tieto sociálne dávky. Takže tu by možno táto smernica mohla byť v platnosti. Na to, aby sme sa pohli dopredu, samozrejme, už tu bolo povedané x krát, technického hľadiska sa tieto veci už dajú riešiť, avšak chýba tu teraz už iba politická vôľa. Treba sa pozrieť na to, že na to, aby sme sa dopracovali k tým výsledkom, ktoré tu máme, na to potrebujeme skutočne politickú vôľu. Od, situácia je taká, že my nechceme reglementarizovať tento sektor. To znamená, pokým to nevyriešime na politické úrovni, tak sa nepohneme ďalej. A ešte dve veci. Prvá vec, myslím si, že pokiaľ ide o tie tri dni, pokiaľ ide o tú lehotu, spravodajkynia sa venovala tejto otázke, pokiaľ ide o zasielanie zamestnancov pani Moran Šatie, má pravdu Pokým nebudeme mať lex specialis jasne odhlasovaný, tak jednoducho treba pokryť e, týchto šoférov a budeme potrebovať novú legislatívu, ktorá bude v platnosti, pretože tu máme rozdiely medzi šoférmi a, po, a na druhej strane dopravných šoférov. Z právneho hľadiska myslím si, že by sa to dalo potom napadnúť. A ešte posledná vec, bol som trochu prekvapený a chcel by som to povedať na margo toho, čo povedala kolega, kolega z Front National máte pravdu a bojovali ste na to. Vy ste bojovali proti všetkým druhom legislatívy, ktoré sa snažia harmonizovať na sociálnej úrovni podmienky pre zamestnancov, berúc do úvahy, že to nie je úloha Európskej únie a že to na národnej úrovni to treba urobiť. To je pozícia, ktorú ja rešpektujem. Nie je to moja pozícia, ale rešpektujem to. A teraz tu hovoríte, argumentujete tak, že tá práca, ktorú predložila pani Labajová, že nezachádza dosť ďaleko. Ja si myslím, že tu je nejaký rozpor v tom, čo hovoríte a mali by ste to vidieť aj vy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Môj návrh je, aby sme teraz prešli priamo k ďalšiemu bodu programu a síce k správe, kde je spravodajcom pánom Bach, pán Bach. Zabudla som ešte na niekoho, kto sa vystrúpiť. Nech sa páči. Pani Labajová, Možno bude najlepšie, aby ste sa ešte vrátili sem, ale budete určite aktívne aj v rámci ďalšieho bodu programu. Áno, ja som len chcela reagovať ešte na niektoré body, minimálne som to chcela uzavrieť. Rada by som podekovala všetkým za ich príspevky, pretože si myslím, že je to naozaj veľmi zaujímavé vypočuť si odlišné názory a naozaj ich budem rozhodne brať do úvahy, keď budeme zvažovať jednotlivé kompromisy, takže sa aj teším na pozmeňujúce návrhy, aj na Ehm, prácu so spravo- stenovými spravodajcami. Je tam naozaj veľa rôznych e, vyjadrení, s ktorými súhlasím, veľa s ktorými nesúhlasím. Nebudem to teraz kategorizovať, s čím súhlasím a s čím nie, len vám chcem pripomenúť pár vecí. V prvom rade, Evelyn Regner. Pani Regner, dovolte mi pripomenúť vám, že my sme hlasovali vo výbore keď sme hlasovali o smernici o vysielaní pracovníkov, sme hovorili o tom, že téma prepravy má byť odsunutá do lex specialis. My sme o tom hlasovali ako výbor. Je to úvodné ustanovenie 10, je to pozícia výboru. K tomuto došlo. To sa stalo aj v parlamente, aj na rade. Takže takáto situácia je. My nemôžeme povedať, že sme to nechceli vo výbore, lebo my sme to už schválili v hlasovaní. Po druhé, čo si naozaj myslím, je, že by sme mali e, preskúmať tento problém z odlišnej perspektívy a práve preto som navrhovala tento text e, ktorý je veľmi jednoduchý, veľmi e, jasný, jednoznačný a pozera sa na túto situáciu z inej perspektívy, lebo aký je ten problém. A všetci ste to povedali rôznymi spôsobmi, ale povedali ste to všetci. Čo je ten reálny problém, s ktorým sa chceme vysporiadať? Chceme sa vysporiadať s nekalou s hospodárskou súťažou. Súhlasíte? Nie. Chceme sa vyhnúť zneužívaniu Chceme sa vyhnúť administratívnemu vremenu pre firmy. Chceme sa vyhnúť tomu, čo sú tie najväčšie zdroje nekalej e, hospodárskej súťaže, napríklad tí nomádsky šoféry. To je téma, ktoré sa najlepšie budeme venovať správe pána Bacha. O tom určite budeme hovoriť, ale to je niečo, čo spôsobuje nekalú hospodárskú súťaž. Takisto je kabotáž, spomínate to všetci. Všetci sa zhodneme na tom, čo je ten problém a čo chceme riešiť. Ja vám len chcem poskytnúť taký trochu iný pohľad v mojom návrhu. Chcela by som trochu možno odstúpiť od toho, aby, ako len počítame dní, lebo ak začneme, a veľmi dobre viete, ako tvrdohlaví sme všetci, ako náhle začneme bojovať ohľadom počtu dní, tak niekto chce 3, niekto chce 5, niekto chce 20, niekto chce neobmedzený počet. Nikdy sa nedostaneme z toho kruhu. Moja logika toho, čo hovorím, je, že pozrime sa na to, čo sú reálne problémy, poďme si zadefinovať, čo je medzárodná preprava, a poďme nájsť tú rovnováhu medzi, a ja súhlasím s tým, že tú rovnováhu musíme nájsť, medzi ochranou pracovníkov a slobodou poskytovania služieb. Takže pozrieme sa na to z inej perspektívy. Ak budeme meniť pravidlá, ak budeme vytvárať administratívnu záťaž pre firmy a nebudeme to účinne kontrolovať a nebudeme mať nejaký zdravý e, zmysel, nejakú zdravú logiku, nejaký zdravý rozum, tak všetci budeme hovoriť znova a znova o pár rokov, e, znova o tejto téme. Preto chcem zmeniť vašu perspektívu. To nie je o počte dní. To nie je o tom, či e, vyhra niekto, kto chce 3 alebo 7 dní. Nie. To je o tom, e, čo chceme dosiahnuť pre jednotný trh. Takže toľko a moja posledná poznámka, ktorá som chcela povedať a ďakujem Elizabet za to, že spomenula, to je vstup do platnosti, to je naozaj veľká výzva. Spomenula som to už na začiatku svojho vystúpenia. Musím byť veľmi opatrný. A preto vás všetkých chcem poprosiť, ktorí pracujete na týchto odlišných zložkách, aby sme veľmi pozorne vyriešili túto otázku vstupu do platnosti, a to tak revízia smernice o vysielaní pracovníkov, ako aj lex specialis a samozrejme, pani predsednička, budem ešte hovoriť znova, lebo som tenevá spravodajkynia pre ďalšie dve zložky. A ďalšie dve správy sú veľmi úzko prepojené a preto musíme byť veľmi citliví v tom, ako ich navzájom prepojíme a ako v tom budeme hľadať nejakú spoločnú vnútornú logiku. Áno, ďakujem pekne. Aj tie časové harmonogramy sú navzájom prepojené medzi týmito troma správami, ktorým sa venujeme. Termín pre predkladanie pozmenujúcich návrhov pre túto správu je 30. január budeme vo výbore EMPL hlasovať 27. a 28. marca a následne budeme hlasovať vo výbore pre dopravu 15. mája. A vidíte, že ten istý harmonogram platí aj pre ďalší bod na programe rokovania. Môžeme sa rovno do toho pustiť. Poďme sa venovať tomuto ďalšiemu bodu, lebo je to tak úzko navzájom prepojené, tieto dva body. Takže slovo má teraz George Bach. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som hneď na úvod povedať, že návrh komisie obsahuje pozitívne body niektoré, napríklad pokiaľ ide o lepšiu spoluprácu medzi kontrolnými úradmi a pokiaľ ide o zlepšenie výmeny informácií. Čo je však dôležité, je objasnenie toho, že ten týždenný odpočinok 45 hodín a viac nemôže byť strávený v kabíne. To povedal vlastne Európsky súdny dvor 20. decembra v jednom z rozsudkov. A takisto je tá myšlienka, že vodič môže pravidelne cestovať domov, to je síce uvítania hodné, ale v návrhu komisie to nie je sprecíznené, že čo to má konkrétne znamenať. Preto tu máme definíciu domova, ktorú som navrhol. To sa týka bydliska šoféra a nie sídla firmy to je pozmeňujúci návrh 9, ktorý som predložil. Od samého začiatku som zastával názor, že v súčasnosti platné pravidla, ktoré sa týkajú odpočinku, že to je v poriadku, ak sú správnym spôsobom implementované, potom sa nemusia meniť. A preto som vlastne vo svojom stanovisku navrhol aktuálne pravidla ohľadne odpočinku, aby tieto boli ponechané. Zároveň som sa takisto snažil podľa môjho názoru pozitívne body zosúľadiť a to s cieľom, aby sme pracovné podmienky vodičov a takýmto spôsobom zlepšili aj bezpečnosť na cestách, bez toho, aby sme nejako oklišťovali flexibilitu podnikov. A k tomu platí podľa môjho názoru aj to, že tie ľahké vozidlá po 3,5 tony, že tieto takisto musia spadať pod to nariadenie. Avšak tieto ľahké vozidlá budú spadať pod toto nariadenie iba vtedy, ak budú v činnosti v okruhu 100 km od sídla podniku, aby sa jednoducho e, situácia nemenila. V súčinnosti v, s pravidlami, ktoré sú platnosti v súčasnosti, navrhujem aj návrh komisie, aby tu bola kompenzácia z redukovaného odpočinkového času, aby to bolo iba v súlade s tým, že, to bude, že tu bude dodržiavaný ten 45-hodinový odpočinok. A to znamená, že najneskôr po 5 týždňoch tu musí byť odpočinok, na, ktorý bude trvať 66 hodín. A toto sa vlastne tento predlžený odpočinok musí byť strávený doma alebo v nejakom inom privátnom mieste, ktoré si zvolí šofér sám. Pozmeňujúci návrh číslo 11 z mojej strany. Myslím si, že je realistické zo strany podnikov vyžadovať to, aby prácu organizovali tak, aby šoféry, vodiči na neskôr po piatich týždňoch sa mohli vrátiť domov. Jeden z tých najdôležitejších bodov tu je aj dátum, od ktorého vlastne každé vozidlo by malo byť vybavené inteligentným tachografom. Už bolo aj prechádzajúcej správe spomenuté, aké dôležité je to, aby sme tento nástroj v budúcnosti mali. Hovoríme tu o technickej revolúcii, digitalizácie, ktorá by sa mala dostať všade a my máme určité ťažkosti, pokiaľ ide o zavádzanie inteligentných tachografov. A preto pre mňa ten 15. jún roku 2019 tak aby sme v novoregistrovaných vozidiach mali inštalované to inteligentné tachografy, to je pre mňa kľúčové, ale súčasné nariadenie tu počíta aj s 15-ročnou prechodným obdobím, aby som chcel, aby sa to skrátilo na 5 rokov, toto prechodné obdobie. Dá sa to napríklad dať do súvisu aj s znižovaním administratívneho zaťaženia, aj pokiaľ ide o kontrolné práce, že takýmto spôsobom sa tá práca skutočne značne e, zjednoduší. Ďalší bod, ktorý je pre mňa dôležité, je článku, kde sa uvádza, že podnik nemôže dávať platby šoférom v súvislosti s dĺžkou trasy alebo množstvom prepraveného tovaru ani vo forme nejakých prémií alebo nejakých bonusov. To je pozmeňujúci návrh číslo 12. Doposiaľ tento zákaz platí iba v prípade, ak takáto platba je iba určitým nebezpečenstvom pre bezpečnosť na cestách. Avšak doposiaľ to nie je nejako kontrolované, alebo sa to nedá kontrolovať, to znamená, že podniky vlastne túto formu platie využívajú. Preto sa teším na prácu s tieňovými spravodajcami a dúfam, ako som už povedal, že to bude spolupráca na dobrej úrovni. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme vyslali signál a myslím, že spoločne sa nám podarí docieliť dobrý výsledok na jednej strane pre zamestnancov, pre zamestnávateľov, podniky, pre kontrolné úrady, ale aj pre bezpečnosť na cestách. Ďakujem veľmi pekne. You, Ďakujem veľmi pekne, pán Bach. A teraz budeme pokračovať e, tieňoví spravodajcovia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Všeobecná pripomienka z mojej strany hovorí pán Kristensen, že ak nám sa nepodarí zaznamenať zlepšenie, pokiaľ ide o sektor dopravy, tak sa nám nepodarí vytvoriť atraktívny sektor dopravy, ktorý bude e, atraktívny pre kvalifikovanú pracovnú silu. A preto by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za túto zložku, pánovi Bachovi, pretože ja si myslím, že urobil veľmi dobrú prácu v kontexte tejto správy. Myslím, že sa dá povedať, že súhlasím so všetkými návrhmi, ktoré predložil a preto vo väčšine oblastí ja predložím pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú uberať rovnakým smerom ako jeho, ale sú tu niektoré body, kde by som možno zašiel ešte trochu ďalej ako pán Bach Môžem spomenúť dva z tých návrhov alebo oblastí. Chcel by som, aby sme tu mali tento inteligentný tachograf v platnosti, čo možno najskôr. Inteligentný tachograf je veľmi dôležitý pre vymožiteľnosť tých pravidiel a nie je tu žiadny dôvod, prečo by to nemalo byť v plnej miere implementované do roku 2021. Takisto musíme robiť všetko preto, aby zamestnávateľia platili šoférov doma, aby títo jednoducho neostali v nejakej inej krajine, ako v tej, z ktorej pochádzajú. Takže na záver, ja predložím viaceré e, návrhy a dúfam, že dospieme ku kompromisom, ktoré prispejú k bezpečnosti na cestách v celej Európe a takisto sa teším na ďalšiu spoluprácu s ostatnými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo pán Zdecho. Pani predsedajúca, Pani predsedajúca, ja sa takisto pripávam k poďakovaniu e, pánovi spravodajcovi Bachovi za prípravu tohto stanoviska. Všetci súhlasíme s tým, že práca vodiča nie je vonkoncom ľahká jednoduchá. Však nám záleží na tom, aby pracovníci tohto dopravného sektoru mohli vykonávať eh, svoju prácu bezpečne. Na druhej strane nemôžeme zabúdať na to, že v tento sektor nie je predmetom veľmi veľkých administratívnych bariér, ktoré stoja veľké peniaze operátorov dopravy, osobitne na veľkých eh, trasách. A myslím si, že pán spravodajca Bach eh, správne povedal, že je tu tiež aj nedostatok parkovacích miest napríklad. Eh, tiež je veľmi dôležité, že podľa nemeckej e, štatistiky je v samot- len v Nemecku 31 tisíc chýbajúcich parkovacích miest, e, miest pre kamionov. To znamená, že kým sa zabezpečí parkovacie miesta v celej Európe, to môže potrebovať niekoľko desať ročí, takže nemôžeme pripraviť také predpisy, e, ktoré potom nebudú môcť, ktoré budú môcť vstúpiť do platnosti až za niekoľko desiatok rokov. Čiže keď chceme zabezpečiť dostatočný odpočinok, určite je keď Hovoríme teda o doprave, o ďalkovej doprave, to je veľmi dôležitá, ktorá je veľmi dôležitá pre fungovanie spoločného trhu, ale samozrejme e, s v nocľach v, v kabíne vodiča nie je tým najlepším riešením, ale musí byť dostupným riešením. Ďalšia otázka, ktorá sa týka toho, koľko hodín maximálne môže stráviť vodič na ceste a koľko hodín potom má stráviť v odpočinku začiatku, bol ich 45 hodín. Ehm, myslím, že návrh komisie vlastne je trošku pozmenený samotným spravodajcom. On tam mení, že je potrebné sa vrátiť domov do súkromného miesta po troch týždňoch ehm, tento predpis možno, že je predtým príliš reštriktívny a bolo by možno dobré zmeniť tie 3 týždne na 6 týždňov, pritom samotný vodič sa môže rozhodnúť, kde by on chcel stráviť takýto odpočinok, nemusí to byť práve v jeho dome. Ďalšia otázka je návrh na rozšírenia týchto návrh e, týchto, aby tieto predpisy platili aj pre vodičov v, v kamionov do 3,5 tony, avšak väčšinou takéto e, dopravné prostriedky prevádzkujú menšie e, firmy a pre nich to môže predstavovať veľmi veľkú neproporcionálnu administratívnu záťaž. A ďalšia alebo posledná vec, ktorú som chcel povedať, je otázka skrátenia termínu, pokiaľ ide o nariadenie 165 z 2013, ktoré sa týka inštalácií inteligentných e, tachografov. Nebolo to jednoduchá, jednoduché rozhodnutie, avšak v tejto chvíli je to veľmi ťažké využívať osob osobitne aj mnoho expertov hovorí, že tieto tachografy tiež nie všetko vyriešia, pretože aj inštalácia takýchto tachografov bude predstavovať aj veľkú finančnú záťaž pre, dopravných, pre dopravné spoločnosti, osobitne tie menšie. Takže Chcel by som ešte raz sa pripojiť eh, k tomu, čo povedal pán spravodajca Pach, eh, že s tým skutočným problémom, aby táto práca bola bezpečnejšia a atraktívna, je, veľkým problémom je prakticky chýba príslušná infraštruktúra eh, možnosť, a možnosti trávenia nocľahov pre pre vodičov. Takže toto je otázka ešte na veľké desaťročia. My sme vlastne ešte iba na začiatku. A myslím si, že celú cenu našich, našho úsilia vlastne zaplatia e, samotné firmy a v konečnom dôsledku sa to preniesie alebo presunie do, do cien za produkty, ktoré sú prepravované ale verím, že sa nám podarí veľmi dobrý kompromis. Ďakujem pekne. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. A Uh, yes, uh, uh... Ďakujem pekne. Tak budeme pokračovať ďalej. Martina ešte sa hlas, súhlasíte, vaše meno je tu všade, ale máte slovo. A ja si myslím, že je dôležité sa vyjadriť, pretože tieto spisy spolu súvisia. Ďakujem pekne pánovi Bachovi. Ja som, ako už povedala, myslím, že toto je správne miesto, kde by sme mali aj riešiť otázku tých kočujúcich vodičov, ako sme ich nazvali ale sú, je treba také pravidlá, ktoré naozaj sa dajú e, implementovať a naozaj budú fungovať aj v praxi. Toto je otázka, ktorá je podstatná. Chceme také pravidlá, ktoré naozaj budú fungovať. Mi sa páči, pán Bach, keď ste hovorili o tom, o, vašich obavách trávenia noci v, v kabine vodiča. Správne ste uviedli, že nemáme dostatočnú infraštruktúru, takže myslím si, že kým táto infraštruktúra bude, nebude vytvorená, myslím si, je nerealistické zakázať e, spanie v, v kabíne, e, pretože my tu len odporúčame, že táto možnosť e, pres, prenocovania mimo kabiny vodiča e, je tam, ale vtedy požadovať, keď tam tá možnosť naozaj bude. Takisto sa mi páčia zmeny, ktoré sa týkajú zadefinovania domova pre týždenný odpočinok, ktorá považujem za dosť prísne, alebo príliš prísne, že vodič sa bude mať možnosť vrátiť sa do také lity, ktorú si on či ona zvolí, kde chce to tráviť. Však nemala by to, nemala by to predstavovať finančný náklad pre prepravnú spoločnosť, aby zase im platili cestu na akékoľvek miesto, ale aby mali možnosť e, vybrať si miesto, kde e, chcú spať. Takže mali by sme diskutovať o tom, že či ten dom alebo ten domov má byť e, miesto trvalého pobytu alebo miesto po, po adresa v dopravnej spoločnosti, o tom môžeme diskutovať. E, tiež som z, z, z, proti tomu, aby sa to rozšírilo na tie ľahšie vozidlá, ale som otvorená na diskusiu s vami a napokon verím vo väčšiu flexibilitu a realistickejšie načasovanie, pokiaľ ide o prácu a odpočinok pre vodičov, čiže tie štvrtýždňové obdobie, ktoré, e, o ktorom hovorí komisia, pokiaľ ide o lepšiu jasnosť, tie 4 týždne by mali byť aj postačujúce e, na to, aby sa mohol vrátiť vodič do, do svojej základne. Komisia navrhla 3 e, týždne, myslím si, že bolo by lepšie, keby to boli 4 týždne. Ja by som ochotná s vami pracovať a verím, že sa nám podarí sa na týchto otázkach dohodnúť. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Paloma. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. To prvé, čo by som chcela, je poďakovať predkladateľovi e, správy za prácu, ktorú realizovala pri príprave tejto správy. A po prečítaní tohoto návrhu by som rada počerkla to, že sa shodneme zo široka v tom, čo predkladá pán e, spravodajca Bach. Hoci sú niektoré veci, ktoré by sme radi zlepšili, myslíme si, že je nevyhnutné, aby sme posilnili e, plnenie a vynúcovanie súčasnej normy pri e, šoferovaní a oddychu cestou väčších kontrol, a posilniť sankčné možnosti a zároveň aj kontrolné mechanizmy, ktoré sú vytvorené. Veríme, že nie je nevyhnutné, nie je nevyhnutné reformovať aktuálny systém distribúcie e, času pre šoferovanie a oddych, ako navrhuje komisia. Um, tieto systémy fungujú a hovoria to aj šoféry. V žiadnom momente to aj nevyplynulo zo súčasného systému, zo súčasného procesu konzultácie s verejnosťou, keď sme hovorili o tom dvojtyžňovom limite. Preto nevidíme potrebu, aby sme to rozširovali na 4. Zároveň by som to sumarizovala, že táto normatíva mala zabezpečiť, že týždenná ehm, lehota oddychu bola realizovaná mimo kabíny na adekvátnych miestach, na spánok alebo kde je dostatočný priestor pre oddych Zatiaľ si myslíme, že tie náklady by mal znášať zamestnávateľ. Okrem týchto miest oddychu, e, tie mali byť bezpečné a zároveň mali mať najlepšie možné inštalácie. Je tu potrebná jasná definícia domoviska alebo domáceho pôsobiska, ktorá by mala byť e, domácim e, sídlom šoféra a nie sídlo firmy prepravnej. Okrem iného samozrejme treba aj právne ustanovenie, ktoré zabezpečí, že cesta z, do, z domu alebo teda z bydliska na pracovisko bude znášaná zamestnávateľom. Pre lepšie plnenie tejto normy je nevyhnutné aby sme zlepšili implementáciu a zvýšili implementáciu tachografov, najmä inteligentných tachografov a to čo najskôr tak aby sme mali silnejšie, presnejšie kontroly, aby sme účinnejšie kontrolovali lehoty oddychu a šoferovania a takto lepšie presadzovali právo v praxi. Vo všeobecnosti sú naše úvahy také, že sa rovnako nazdávame ako aj spravodajca, že treba e, sa e, sústrediť na tieto opatrenia a samozrejme treba e, nachádzať čo najväčší súzvuk medzi všetkými troma predkladanými správami, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ďalej má slovo pani Lambert, ktorá zastupuje zelených. Thank you, President, and I'm... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hovorím za našu kolegyňu Karu Mandeli a v podstate ona chce povedať, že našu skupinu by sme chceli poďakovať spravodajcovi za dobrú prácu aj za návrh správy. Aj to je vlastne dôkazom, že rozumieme, že ako je naliehavá je táto situácia, rozsah problému, keď nebudeme robiť nič Takže z toho, čo vyplýva z návrhu správodajcu, je, že musíme stanoviť pravidlá a pravidlá, ktoré musia byť naozaj konkrétne, účinné a ktorých je možné aj s príslušným spôsobom kontrolovať a sa e, vykonávať. E, takže je tu dobre, že chceme e, digitalizovať sektor, je čo najskôr zaviesť digitálne tachografie, pretože ide aj o nielen o kontrolu cez legislatívy, ale predovšetkým o bezpečnosť cestnej premávky, všetkých, nielen vodičov. Tiež by podporujeme rozšírenie na ľahšie vozidlá a tiež, e, keďže tie samé väčší počet týchto ľahších vozidiel pre, nahrádza ťažké vozidlá, takže musíme to zahrnúť aj do legislatívy a musíme zároveň stále chrániť malé podniky, ktoré využívajú predovšetkým tieto vozidlá na vzdialenosť 100 km, ako ste spomínali. Tiež e, pokiaľ ide o odpočinok vodičov v kabíne, ako ste povedali, je nedostatok e, infraštruktúry, aby sa zabezpečila kvalitné prenocovanie pre vodičov, ale tiež e, chýba tu aj nejaký praktický spôsob, ako sa môžu vrátiť e, domov do svojho miesta alebo do miesta, kde chcú. Ďalšia otázka je tu tých e, kočovných vodičov, ktorí celé mesiace sú na ceste a myslím si, že tu, ja som tu za aj výbor pre sociálne otázky. Nesmie dochádzať k vykoristovaniu týchto vodičov, takže my budeme mať e, prizmenujúce návrhy asi v tomto zmysle. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Rosada Mato. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Kolegovia, vystupujem aby sme najmä hovorili o téme oddych, aby sme hovorili o oddychovacom čase šoférov, aby sme účinnejšie kontrolovali práve tieto lehoty oddychu, lebo ktoré prispievajú k priamej bezpečnosti na cestách. V tomto smere chcem zlepšiť tento návrh je dobré, aby sme čo najskôr zaviedli inteligentné tachografie, ktoré umožnia presnejšie kontrolovať reálny čas šoferovania, reálny čas oddychu. Tie nám umožní presadiť všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré vlastne kon- bude kontrolovať denné a týždenné lehoty šoferovania, oddychu a prestávok. Práve preto je nevyhnutné, aby sme um, presnejšie kontrolovali tieto lehoty a inteligentné tachografy mali byť povinným, povinným iba pre všetkých Osobitne treba sledovať najmä lehoty oddychu, tak aby sme dokázali e, zvážiť aj čas, ktorý je nevyhnutný na návrat domov a takisto aj čas, ktorý je nevyhnutný pre prípravu na cestu. E, zároveň treba vytvoriť aj adekvátny priestor a zároveň nevyhnutné štruktúry pre prespanie, bezpečné e, oddychové miesta, ohradené, kontrolované, s dobrými hygienickými podmienkami a keď takéto e, bezpečné parkoviská budú dobrým priestorom, kde budú môcť aj dôsledne si oddychnúť šoféry. Zároveň je nevyhnutné, aby mali aj oni ehm, čo najmenšiu záťaž e, pri vykonávaní svojej práce, aby boli odbremenení od rôznych administratívnych povinností, aby mohli dôstojne a koncentrovať a vykonávať svoju prácu. To sú témy, ktoré nás e, čakajú počas najbližších týždňov a mesiacov. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Dominic Martin. Ďakujem teraz pán Dominik Mata. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o dobu e, šoferovania a odpočinku vodičov v cestnej doprave, súhlasíme s návrhom pána spravodajcu Bacha. Keď chcete skrátiť e, prechodné obdobie, pre inštaláciu digitálneho tachografu, tak všetky vozidlá by mali byť vybavené do roku 2024. S tým môžeme súhlasiť, keď chcete ukončiť výnimku pre ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 tony e, do vzdialenosti do 100 km od e, sídla spoločnosti a pokiaľ má byť pracovná doba uzorganizovaná tak, aby vodiči mali mať možnosť sa vrátiť e, na miesto pobytu alebo na iné miesto, ktoré si zvolia, aby tam strávili týždenný odpočinok, ktorý je dlhší než 45 hodín. To predstavuje všetko kompenzáciu za zni- ženu dobu odpočinku. Chcem povedať, že žiadna správa vlastne neupravuje povinnosť e, dopravnej spoločnosti pokryť náklady na ubytovanie, ktoré súvisí, ktoré súvisí s, to, s týmto týžden, touto týždennou dobou odpočinku vodiča. A chcel by som ešte povedať, že tento odpočinok by by mal vodič tráviť niekde mimo kamionu, niekde v hoteli alebo podľa možnosti doma tiež e, aj vítam revíziu doby odpočinku, ktorá zakazuje odpočinok v kabíne vodiča, pretože to by prakticky viedlo k obmedzovanie trvalej kabotáže, ktorá vlastne zabíja naše podniky a naše pracovné miesta. Thank you. Uh... Predsedajúca, ďakujem pekne. To ešte tu mám pani Lope Fontanie. Mikrofón poprosíme. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem povedať, že George Bach urobil naozaj vynikajúci kus práce. A pravda je taká, že do veľkej miery zdieľam eh, to, čo sa nachádza v jeho správe a v zásade je to najmä nevyhnutá, aby sme vytvorili bezpečné oddychové zóny treba mať nevyhnutné vybavenie, ale samozrejme je zrejme aj to, že to sa nepodarí v mnohých prípadoch, aspoň e, teraz to nie je reálne. Mali by sme zakázať vlastne e, ten e, neobmedzený, neobmedzené formy oddychu v kabíne. Preto je nevyhnutné hľadať flexibilné režimy, najmä v tom obmedzenom časovom režime, ktoré máme, a to kým nevytvoríme adekvátne a dôstojné parkoviska. Zároveň nezdielam ani ten nápad, ktorý sa nachádza v pozmeňujúcom návrhu 4a, najmä čo sa týka tých ľahkých vozidiel, ktoré um, ktoré operujú na vzdialenosť viac ako 100 km od sídla firmy. Myslím si, že e, keď sa pozrieme na tie veľké logistické centra, napríklad Zarakoza, um, tak e, prepravná firma, ktorá sa nachádza v rámci mesta, môže byť zahrnutá aj do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a to v závislosti od toho, z akej dediny v tej vlastnom okrese alebo v tom kraji sa vychádza. Takže tu je naozaj veľmi dôležité, aby sme e, negociovali odlišnú lehotu alebo odlišom do kilometrov. Takisto, čo platí najmä ohľadom regionálnych, lokálnych firm, ktoré používajú auta s nosnosťou menej ako 5 e, tón, e, tie musia splňať smernicu, ale v takomto prípade by to mohli byť napríklad tí, ktoré realizujú aj medzárodnú prepravu s ľahšími vozidlami. Takisto súhlasíme s tými inteligentnými tachografmi. Čím skôr ich spustíme, tým lepšie to bude pre nás všetkých. Ďakujem pekne. Mr. Pirinsky, the floor is yours. Ďakujem pekne, pán Pirinsky, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ehm, pridávam sa k tým, ktorí oceňujú správu spravodajcu a je to naozaj veľmi dobrý základ preto, aby sme sfinalizovali prácu na tejto téme. Veľmi stručne 4 body. Prvým je, že e, musíme sa dotknúť referenčného obdobia pre vypočítanie týždenných lehôd oddychu. Oddych. E, v tomto smere by naozaj bolo ideálne, aby sme podporili tento návrh spravodajcu, aby sme zachovali vlastne to aktívne obdobie na úrovni 4, dvoch týždňov, najmä sa 4 týždňov, ktoré navrhuje komisia. A to práve preto, lebo dvojtýždenné obdobie dáva lepšiu záruku, najmä pre ochranu pracovníkov. A obmedzením takéto flexibility na dvojtýždenné obdobie, počas ktorého môžu si vybrať, či budú oddychovať alebo nie, pretože štvortýždenná lehota vytvára možnosť hľadať iné spôsoby, ako porušovať tieto pravidlá a zvyšovať zneužívanie zamestnancov. E, zároveň aj zachovanie tej dvojtýždňovej lehoty nebude vyžadovať reorganizáciu zo strany firiem, ktoré sa zapájajú alebo ktoré sú súčasťou prepravného priemyslu, keďže už teraz majú vlastne vytvorené svoje rozvrhy, trasy a harmonogramy. Čo sa týka rozšírenia na 3,5 tonové vozidla, toto sa zdá neodôvodnené. Nie je to odôvodnené práve preto, lebo si ťažko, ťažko sa môžete zapájať do ťažkotonážnej medzárodnej prepravy. tovarov, keď máte 3,5 tonové vozidlo. Ak sú tu nejaké obavy z porušovania týchto pravidel, tak môžeme to obmedziť inak, bez toho, aby sme e, menili alebo zasahovali do tohoto všeobecného režimu po tretie, keď hovoríme o nákladoch pre šoféra na návrat domov a pre organizáciu práce šoférov, tak aby sa dokázali vlastne každý druhý týždeň vrátiť domov, tak toto je niečo, čo podľa môjho názoru e, si zaslúži podporu. Má to aj e, významný sociálny dopad, veľmi priaznivý. a mala by tu byť možnosť preto, aby toto ustanovenie, ako hovorí aj e, spravodajca, aby toto ustanovenie zabezpečovalo to, že sa šofér vráti do svojho domova alebo do iného miesta na oddych, ktoré si vyberie šofér. A po štvrté je to otázka implementácie inteligentných tachografov od 31. decembra 2021 e, v plnom režime toto je niečo, čo musíme podporiť. Neexistuje žiaden dobrý dôvod preto, aby sme meškali so zavedením takýchto inteligentných takografov. Argumenty, e, že aké to budeme náklady, tie sú neopodstatené, lebo tie náklady sú marginálne v porovnaní s hodnotou samotného vozidla a všetkého vybavenia, ktoré sa v ňom nachádza. E, dokonca aj väčšina nových modelov cestných e, ťahačov má elektronický tachograf už dnes nainštalovaný. Takže to sú tie 4 body, ktoré by som rád počiarkol. Ďakujem pekne, pani Sander. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som takisto chcela zablahoželať spravodajcovi za jeho prácu. Chcela by som mu vyjadriť moju podporu v troch kľúčových bodoch. Poprvé, pokiaľ ide o zákaz toho odpočinkového času v kabíne, potom druhá vec, pokiaľ ide o využívanie inteligentného tachografu pre všetky vozidlá od roku 2019, respektíve aspoň v rámci teda nejakej rozumnej lehoty, tak ako to navrhuje komisia. Preto podľa mňa tie navrhované lehoty komisie sú príliš dlhé. A tretia vec, myslím si, že by sme mali skutočne dosiahnuť, zaplniť to právne vákum, ktoré tu existuje pre užitkové ľahké vozidlá. Myslím, že to musí byť začlenené do celkového kontextu pravidel. Myslím, že to je dôležité, aby sme to urobili pre bezpečnosť na cestách, aj pokiaľ ide o pracovné podmienky, pre bezpečnosť vodičov a samozrejme aj pokiaľ ide o to, aby sme limitovali situácie, kde sa objavuje takáto nelegálna, nekalá hospodárska súťaž. Ďakujem. Thank you, Mr. Bach. Ďakujem pekne, pán Bach. Chcete tomu niečo doplniť? Ja, Ďakujem pekne. Možno by som sa k tomu, keby ste mi dovolili, pani predsednička, sa vyjadriť niekoľkým bodom Všetkým by som chcela vyjadriť poďakovanie za uznanie. Myslím si, že určite eh, je veľmi dobre, že všetci požadujeme, aby čo najskôr boli zavedené digitálne tachografie. A pokiaľ ide o nedostatok parkovacích miest, myslím, že spolu s, eh, to súvisí takisto e, s otázkou e, smernice o eurovinet. Ehm, pretože tam sú už určité otázky, ktoré sa týkajú investícií a, a ide aj o spoluprácu medzi členskými štátmi v tomto, pretože veľmi často je tu tá otázka, že napríklad nesmú kamiony opustiť e, diálnicu, aby, aj keď existuje hneď niekde v blízkosti možnosť prenocovania, takže musia členské štáty v tomto preukázať flexibilitu a tá, táto otázka, ale stále platí, že je tu nedostatok parkovacích miest a pokiaľ ide o tie ľahké vozidlá, tu absolútne som pripravený diskutovať. A takisto som flexibilný aj pokiaľ ide o otázku 100 kilometrov, ale tiež aj pokiaľ ide o 3,5 tony. Myslím si, že 3,5 tony v podstate to, čo tam je zatiaľ, ešte nie je všetko pokryté a vlastne ten aj biznis model sa mení, alebo je tu stále vlastne sa prechádza od veľkých dopravných prostriedkov k tým menším a potom tí vodiči, ktorí vlastne musia prenocovať e, na sedadle vodiča 4-5 hodín a potom opäť e, ďalej šoferujú. Myslím si, že nedá sa len tak povedať, že to je iba nejaký e, marginálny problém a nie je ich veľa. Naopak práve, že tento obchodný model sa rozvíja stále viac a ide to týmto smerom a preto aj zákonodárca musí vopred alebo pred, už pripraviť určité pravidlá. A tá otázka, ktorá sa týka odpočinku, či už v kabíne jednoducho ten každodenný e, odpočinok, ten sa určite vždy trávi v kabíne. pokiaľ ide o ten skrátenú dobu odpočinku, Myslím si, že je absolútne nevyhnutné a zároveň aj realistické, že tu musíme požadovať predlženú dobu odpočinku a existuje už aj množstvo rôznych výnimiek, kde keď je to skrátený odpočinok, za to sú určité kompenzácie. Tu vidím aj návrh kompenzácie je zaujímavý, že tá kompenzácia spolu s predlženým odpočinkom to uh, by malo sa vlastne tráviť v naozaj primeranom, primeranom priestore na prenocovanie. A potom všetky tieto veci musíme vlastne dať dokopy a potom podporiť návrh komisie. Ďakujem pekne. Thank you very much. Predsedajúca, ďakujem pekne, pán Bach. Neviem, či komisia chce ešte niečo dodať. Máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že diskusia bola naozaj veľmi bohatá, veľmi konštruktívna, preukázala navzájomnú prevzia, pre, previazanosť medzi týmito témami a medzi prácou pani Dlabajové a pána Bacha. A máme tu ešte tretí, tretiu správu na programe, takže dopravný sektor je veľmi dôležitý pre ekonomiku. Však zamestnaných viac ako 5 miliónov ľudí a je naozaj dôležité, aby sme zabezpečili dobré pracovné podmienky, dobré fungovanie sektora a rovnaké eh, podmienky pre hospodárskú súťaž pre všetkých. Rovnako máme na mysli aj aby sme znižovali administratívne bremeno e, pre tieto firmy a zároveň počerpili potrebu e, silného a dobrého predsadzovania týchto pravidiel, ktoré musia byť veľmi jednoznačné. E, diskusia neustále prebieha k dnešnému dňu aj na výrobore TRAN a podľa mňa je naozaj veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že všetky tieto zložky sú navzájom prepojené. To je na jednej strane otázka prístupu na trh a otázka vysielania pracovníkov, ktoré musia zabezpečiť účinnú Ehm, hospodárskú súťaž a čo sa týka práv, práv pracujúcich potrebujeme zabezpečiť a je tieto profesie, dnes už je nedostatok vodičov a takisto aj spoplatňovanie ciest a sociálne podmienky, napríklad tam, kde môžeme využiť zisky z cestných poplatkov, mali by sme využiť e, tieto poplatky na vybudovanie parkovisk, tak aby sme zabezpečili adekvátne podmienky pre každotýždenné povinné oddychy a zároveň účinnejšie e, prepojili e, boj, toto s bojom proti schránkovým firmám, falošným firmám a podvádzaniu v tachografoch. Zároveň je dôležité, aby sme zabezpečili to, že budú jasné pravidlá, ktoré sa budú jednoducho presadzovať. A to ma vedie aj k mojej e, poznámke k správe pani Dlabajovej a síce je to otázka jednoznačného príkladu jasnosti a dobrého premyslenia všetkých za veci, aby sme mali sektorálne špecifické témy, a to je všeobecné pravidlá o vysielaní pracovníkov. Z pohľadu komisie môžem len eh, privítať ten široký názor, že by sme mali mať špecifické pravidlá pre vysielanie pracovníkov a zamerali sa na dopravný sektor. Vieme, že teraz je to do veľkej miery schválené a musíme pracovať na tom, aby to fungovalo čo najlepšie. A eh, zároveň vítame názory, ktoré boli vyjadrené v správe a síce, že vysielanie pracovníkom, pracovníkov by malo platiť aj pre kabotáž, alebo to sú domáce operácie a zároveň by to nemalo platiť pre tranzitné prepravy. Tam, kde to bude mierne obecené, bude medzárodná preprava. Medzárodná preprava stále musí byť ďalej prediskutovaná. Takisto súhlasíme s pani Dlabajovou v tom, že dlhodobé vysielanie by nemalo platiť špecificky na sektor prepravy. Nové pravidlá o dlhodobom vysielaní pracovníkov, aspoň ako to chápeme my, eh, by malo znamenať, že tam bude minimálne nejaká dĺžka kontinuity, ktorú eh, v práci, ktorú vykonáva zamestnanec v samom členskom štáte a to nebude nutne ten prípad v prípade eh, cestnej prepravy k tomu nikdy nedôjde, takže mal by tam byť naozaj špecifický odkaz na túto tému. A ešte k administratívnemu bremenu pre prepravcov sme presvedčení, že je to veľmi dobré, vítané, aby aspoň niektoré tieto kontroly boli presunuté e, zo strany e, povinností šoféra smerom k povinnostiam, ktoré majú firmy zamestnávajúce šoférov, zároveň aby tu e, boli, bol čo najväčší objem deklarácií v štandardizovanom formáte, ktoré by mali potom zároveň prispieť k zjednodušeniu života šoférov, ktorí samozrejme nie sú administratívni pracovníci, to nie je ani ich, um, ich úloha. Ďakujem pekne pánovi Bachovi za túto prácu, najmä za jeho názory ohľadom presadzovania eh, súčasného eh, pracovného rámca a presadzovania adekvátnych pracovných podmienok. Nechceme sa rozhodne vyhnúť, eh, alebo chceme sa vyhnúť všetkým formám narušenia hospodárskej súťaže. Aj keď to komisia pôvodne nenavrhovala, veľmi si vážime tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa oberajú smerom skoršieho nasadenia inteligentných tachografov. Plne sa s týmto zhodneme. Pán Bach navrhuje, aby to bol rok 2024, aby som vás chcela informovať, že v komisii, um, ktorá to momentálne skúma, Myslíme si, že je dôležité, aby sme zrýchlili nasadzovanie budúcich inteligentných tachografov. Táto štúdia preskúmania dostupnosti tachografov by nám mala presnejšie učiť, čo je realistické, najmä keď hovoríme o tom, čo znamená čo najskôr. Mali by sme presnejšie posúdiť tieto termíny, môže to byť bližšie k tomu, čo navrhoval pán Bach, e, len potrebujeme na to adekvátne dôkazy alebo teda fakty, skôr ako sa k tomu rozhodneme. Ehm, čo sa týka tých vozidiel do 3,5 tony, E, toto je nový trend, ktorý tu vidíme. Je pravda, že dochádza k istému vývoju, e, ktorý zaznamenávame v tomto sektore. To sme už videli, ale e, je veľmi zavčasú ešte tento fenomén mapovať. Náš návrh bol taký, že sme mali v prvom rade navrhnúť prvé kroky profesionalizácie <laughs> tohoto sektora a preto je naozaj, máme aj isté pochybnosti ohľadom proporcionality e, zavedenia povinnosti inteligentných tachografov plošne pre všetkých, pre, pre domáce operácie. E, vieme, že v iných fórach tie diskusie sú viac menej skôr o tom, či budeme dané, e, dané pravidla uplatňovať aj na rôzne typy iných udalostí. Pán Bach sem zaviedol aj možnosti vlastne zváženia prepravy nad 100 kilometrov. Ehm, ide o plné e, samý pravidiel, e, závisí to samozrejme od proporcionality a takisto aj od e, dopadu, ktorý to bude mať najmä na malé a stredné firmy, ktoré sú iné než tie tradičné veľké prepravy. A som veľmi vďačná za to, čo navrhoval pán spravodajca, najmä čo sa týka pravidel pre kompenzácie hodom znižovania toho týždenného oddychu na pravidelný týždenný oddych. To by mal samozrejme prispieť najmä k blahobytu šoférov a malo by to byť jednoduchšie na kontrolu a takisto to platí aj na zvýšenie bezpečnosti na cestách. Čo je tu veľmi dôležité je tento princíp, že šofér by sa mal pravidelne vrácať domov a sme veľmi spokojení s tým konceptom domova alebo nejakej inej lokality, ktorá je potom využívaná aj v iných návrhoch komisie. Nechcem teraz zbytočne prechádzať z jednej témy do druhej. Poznám, počúval som rôzne návrhy o tom, čo znamená pravidelne 3, 4, 5 týždňov, ale čo je podľa mňa dôležité je, je, aby tu bola pravidelná týždenná, mesačná, pardon, lehota návratu domov, lebo je nevyhnutné bojať proti tomuto fenoménu nomád, nomádskych šoférov. No a v neposlednom rade eh, by som rada spomenula aspekt, ktorý nebol spomenutý vo vašej diskusii, ale je to aj pozmeňujúci návrh číslo 12 v správe pána Bacha a je to otázka, ktorá súvisí s odmenovaním postavenom na výkonos, výkone e, šoférov. Tu by som rada počiarkla, že to je naozaj veľmi dôležitý fenomén, ktorý je už dnes e, v systéme e, šoférov. Jeho zakázanie nebude mať a bude mať nečakané dôsledky, najmä na to, ako budú vnímaní šoféry. Komisia pozmenila tento návrh a zmenila to tak, že je to povolené len tak, kde to neohrozuje bezpečnosť na cestách. A preto by som bol rada, keby ste naozaj pozorne preskúmali to, aké by bola, aká by bola adekvátna úroveň úpravy existujúcich ustanovení. Moje chápanie je takéto, že návrh, ktorý nastavuje komisia, ktorý zavezuje zamestnávateľa zabezpečiť ubytovanie alebo platiť za ubytovanie, že to zostalo stále e, nedotknuté. To je ešte stále vlastne v súvislosti aj s tými návrhmi, ktoré predkladal spravodajca. Nezmenené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Tým sa môžeme teraz dostať e, k tretej správe v tejto istej oblasti, v tejto istej téme a to je doplnenie nariadenia a pozmenenie nariadenia z 1071 s cieľom prispôsobiť ho vývoju v odvetvi. Dávam teraz slovo pani Lope Fontane. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Za, ukončíme túto debatu um, týmto tretím stanoviskom. Uh, pozrieme sa na to, čo sa deje v prípade tých prvých dvoch nariadení. Vidíme, aké tam boli tie prvé názory, na ktoré sme narazili. Ten nepriateľ je ten istý. To sme už videli na predchádzajúcich stretnutiach. Je dôležité, aby sme dospeli k dohode. Je dôležité, aby sme zabezpečili slobodné poskytovanie služieb na cestách, ale zároveň je nevyhnutné aj e, rešpektovať adekvátne podmienky ochrany a zároveň adekvátnu mieru bezpečnosti Platí to pre jednotlivé organizácie aj pre organizáciu prepravy. Sú tam samotné rozdiely medzi týmito firmami. Um, očakávam dohodu v tomto smere ale ehm, malo by to byť niečo, čo bude akceptovateľné pre sektor v celej Európe. Témy, ktoré by som počerkal, sú nasledujúce prvom rade netreba vytvárať zbytočné administratívne bremeno pre malé a stredné podniky, takisto pre malé a stredné podniky, ako aj pre autonómne, alebo teda samostatných e, e, podnikateľov. E, dnes je nedostatok šoférov v Európe a nemali by sme vytvoriť zbytočné obmedzenia pre tých, ktorí sa chcú zamestnať v tomto sektore, pretože ak dôjde k jeho zabrzdeniu tejto prepravy, dôjde k obrovskému zásahu do e, hospodárstva, najmä teda e, treba si uvedomiť, akú veľkú zamestnanosť vytvára sektor prepravy a to všetko musíme brať do úvahy. Takže naozaj by sme mali byť veľmi opatrní v tomto smere, najmä pri zvažovaní zradenia šoferov, ktorí e, šoferujú vozidla do 3,5 tony. E, zároveň si nemyslím, že bude vhodné, aby smernica o vysielaní pracovníkov bola využitá ako nástroje pre e, posudzovanie aj odmeňovania, tak ako to navrhuje komisia. Mm, v tomto smere by sme mali mať špecifické pravidlá, ktoré budú viac adaptované na podmienky sektora. Čo sa týka kabotáže, tak kabotáž by mala e, samozrejme, tá sa snaží tlačiť náklady na, na spodok a videli sme, ako e, firmy, ktoré realizujú medzárodnú prepravu, si musia zachovať istú mieru rentability. Ak nie, E, tak v tom prípade vlastne e, výrazne nastúpa cena medzárodnej prepravy. Ehm, je to potom debata, či do toho zahrňať alebo zahrňať kabotáž do tejto e, smernice o jednom vysielania pracovníkov. Ak sa väčšina rozhodne to zahrnúť, tak v takom prípade sa nazdávame, že dosahovanie dohody pre pre rozšírenie e, toho počtu dní e, bude nevyhnutným e, dôsledkom takéhoto rozšírenia. Prečo? Pretože to, čo je naozaj veľmi dôležité, je to, že musíme zaručiť aj návrat do členského štátu pôvodu, tam, kde je CD firma. Samozrejme je nevyhnutné zabezpečiť realizáciu medzárodnej prepravy aj v tretej krajine, a to aj počas dlhých lehôd čo je nevyhnutné, je, že potrebujeme mať väčšiu mieru kontroly. Medzi tými argumentami, ktoré tu boli navrhnuté, eh, ohľadom eh, navrhnutie týchto aspektov. Eh, nachádza sa tu vlastne aj boje proti sociálnemu dumpingu, eh, zlepšenie podmienok pre prácu a zároveň nadmerná záťaž pracovníkov. To je bohužiaľ realita, ku ktorej došlo mnohokrát. Ehm, ale zároveň Ehm, toto deje aj vo množstve firiem, ktoré dnes realizujú medzárodnú prepravu. A práve preto by sme to nemali extraponovať na celý sektor. Ale vždy sme obhajovali slobodu poskytovaní služieb, respektíve slobodu um, usídlenia firmy a práve preto nemôžeme um, ohrozovať aj fungovanie rodného trhu. Zároveň ale sloboda podnikania znamená alebo vyžiada a, si vyžiadáva aj reálnu prítomnosť alebo pôsobenie v danej krajine. Takže keď sa realizujú kontroly, tak musia byť o mnoho početnejšie, o mnoho intenzívnejšie, ktoré zabezpečia to, že firmy aj reálne sídlia v danom štáte, tam, kde o tom hovoríme. A preto je nevyhnutné bojovať proti tzv. tým schránkovým firmám. Veľa sa hovorí o tom, že sa majú zaviesť inteligentné tachygrafy Ehm, to je nevyhnutné aj v rámci boja proti e, firmám, ktoré takéto systémy zneužívajú. A v tomto smere je väčšia miera kontroly jediným účinným. E, jedinou účinnou odpovedou a čo najrychlejšie zavedenie inteligentných tachografov je určite riešením. Ďakujem pekne. Šun e, Simon má slovo, nech sa páči. Ako ti nevyspravodajca, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne spravodajkyni za vynikajúcu prácu, aj ostatným tieňovým spravodajcom za ich priateľské konštruktívne vyjadrenia. Máme tu 24 pozmeňujúcich návrhov, niektoré z nich vieme podporiť, kde sa vlastne navrhuje tá zvýšená kontrola, takisto aby schránkové firmy sa e, odstránili. V niektorých prípadoch to bude ťažšie podporiť, napríklad tých prípadov, ako ste už povedali, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, ktoré súvisia s zasielaním pracovníkov alebo s kabotážou, ale ja som optimistický, že sa nám podarí nájsť e, tu medzi sebou určité kompromisy a že sa nám podarí nájsť riešenie smerom dopredu, pretože tak ako povedala aj Martina opakovane, my všetci súhlasíme s tým, že dohodli sme sa teda na tých neformálnych dohovoroch medzi teňovými spravodajcami, že sa chceme dohodnúť a že chceme nájsť také riešenie, ktoré bude fungovať a bude sa dať implementovať, pretože hľadáme hlavne praktické riešenia a nie nejaké ideologické alebo teoretické riešenia. V stručnosti ešte pár slov ohľadne pozmeňujúcich návrhov spravodajcu a potom stručnosti ohľadne toho, že tie naše pozmeňujúce návrhy, ako by tieto mohli vyzerať. Pokiaľ ide o schránkové firmy, ja som rád, že spravodajca, spravodajkynia zdieľa naše obavy na pozmeňujúcich návrhoch 5 a 6, tam apeluje na to, aby sa ukončili vlastne takéto schránkové firmy a fiktívne zamestnávanie, ale teraz ide o to, aby tieto Treba povedať, že tieto pracujú aj s ľahkými vozidlami, čo vlastne v návrhu komisie bude musieť byť dané do súvzťahu s štyrmi kritériami, pokiaľ ide o finančné kapacity. A chcel by som povedať, na rozdiel od pani spravodajky, nepozmieci návrh 30, Myslím si, že ľahké vozidla by mali plniť všetky štyri požiadavky a mali by tam byť začlenené vlastne aj podmienky profesných kompetencií a dobrej hospodárskej súťaže. Toto je vlastne segment na trhu, v rámci ktorého väčšina z tých porušení sa deje a preto samozrejme by bolo treba, treba urobiť všetko preto, aby sa to vyriešilo. Pokiaľ ide o dopadové štúdie zo strany komisie, tam sa počíta s určitými poplatkami, pretože vlastne tu sa počíta aj s tým, že tu budú určité úspory v rámci sektora v celej Európskej únie od 2,7 až 5,2 miliardy eur, takže je tu v podstate e, takýto bonus. A pokiaľ ide o finančné kapacity, požiadavky ohľadne finančnej kapacity, pozmeňujúci návrh 18, tam spravodajkňa navrhuje iný režim pokiaľ ide o firmy, ktoré používajú ľahké užitkové vozidlá a bolo by zaujímavé, eh, ak by som mohol teda pochopiť, že tie čísla, ktoré ona uvádza, ja mám napríklad 1000 eur pre ľahké užitkové vozidla, pretože neviem, odkiaľ ich nabrala. A pokiaľ ide o zasielanie, zasielanie pracovníkov, pokiaľ ide o jednotlivé pozmeňujúce návrhy, sme sklamaní, že ona chce vyňať z toho zasiela, vysielanie v prípade kabotáže. My sme proti tomu, pretože kabotáž jednoducho je jeden z prípadov porušovaní, ktorý vedie k tomu, že tu dochádza k e, stratám, takže treba to riešiť. A pokiaľ ide o kontroly a sankcie, my súhlasíme s tým, že to Uplatňovanie pravidel doposiaľ sa nedie riadnym spôsobom a preto podporujem pozmeňujúci návrh 23, aby sa zvýšili tie kontroly. Myslím si, že musíme byť ambicioznejší v tejto oblasti na to. A pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, ktoré sme my predložili, áno, musíme trvať na tom, aby tu boli dočasné a národné črty kabotáže, ale musíme byť opatrní, pokiaľ ide ponechanie slobod, pokiaľ ide o zamestnancov, a samozrejme potrebujeme teda buď jednoduš- skrátiť to obdobie kabotáže, pretože nemáme nástroj momentálne na to, aby sme zabezpečili správne vyplácanie za prácu, alebo možno ponecháme niekde pravidla, alebo možno ne, ponecháme takú situáciu, ktorá sa pohybuje možno okolo tých pravidel, ktoré máme v súčasnosti v platnosti. Takisto musíme ísť smerom k prijatiu elektrického informačného systému a ja si nemyslím, že zavedenie v roku 2024, pokiaľ ide o inteligentné tachografy, že to je dostatočne rýchle, myslíme si práve naopak, že to je pomalé a chceme, aby inteligentné tachografy boli zavedené už do konca roku 2000, do roku 2021. A tešíme sa teda na informácie zo strany komisie, do akej miery to je realizovateľné, či teda áno alebo nie. Musíme zlepšiť elektronické registre firiem v oblasti dopravy, musíme sa pozrieť na sociálne zábezpeky, pokiaľ ide o kapacity, ktoré zabezpečujú to, že e, títo zamestnanci firiem, ak sú v zahraničí, majú dostatočné peniaze, ak sú už v zahraničí a niečo sa stane, a takisto treba lepšie školiť zamestnancov a lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi. Ďakujem. Thank you, Sean. Ďakujem pekne, Sean. A teraz zostane slovo pani Stevens. Nech sa páči, máte slovo. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, goedemorgen. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážení kolegovia a kolegyne. Ja by som chcela sa v prvom rade poďakovať pani spravodajkyni za jej návrh stanoviska. Ten boj e, takýchto nelegálnych podnikov, ako napríklad aj tieto schránkové firmy, musíme to všetko odstrániť. Poctivé firmy prepravné musia mať správne podmienky pre prácu, nemôže ich horzovať takáto nelegálna konkurencia. Komisia chce robiť častejšie a prísnejšie kontroly, to je síce dobre, ale tie pravidlá k tomu by mali byť jasnejšie. Či sa to podarí, o tom mám určité pochybnosti. Na jednej strane potrebujem dostatočné množstvo personálu na to, aby sa vlastne kontrolovali priamo v teréne tieto prepravné podmienky a to sa dá podľa môjho názoru interpretovať rôznym spôsobom. Čo teda znamená kabotáž? Spravodajkyňa uvádza, že pravidlá sú jasné a zrozumiteľné a že sa dajú ľahko implementovať. Ja si myslím, že komisia chce obmedziť maximálne množstvo jazd. Ja si myslím, že to sa bude ťažko kontrolovať. Častokrát sa tu jednoducho robia podvody. Kabotáž sa musí obmedziť, predovšetkým pokiaľ ide o definíciu samotného významu slova a takisto treba urobiť niečo aj v prospech ochrany životného prostredia, ale 5 až 7 dní ak by sme mali, tak by sa dalo urobiť oveľa viac, preto som za to, aby sa obmedzil počet dní, aby jednoducho kabotáž nebola zasa ďalšou, ďalším šedým miestom, ktoré by umožnilo takúto nelegálnu konkurenciu. Podľa mňa sa to dá ešte vylepšiť tak, aby to bolo vyváženejšie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo pani Dlabajova. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem stručná. Ja vítam stanovisko pani predkladateľky Veronika. Vy ste zobrali do úvahy to, čo je potrebné v súčasnej chvíli, to je ten širší kontext celkovej situácie, to znamená, vo vašom návrhu stanovisku ste sa vyjadrili k jednotlivým zložkám, ktoré sa momentálne prerokúvajú, už som to spomenula predtým, musí to byť prepojené, je to medzinárodná záv- vzájomná závislosť, pokiaľ ide o zasielanie pracovníkov, pokiaľ ide o odpočinok, pokiaľ ide o kabotáž vo vašej zložke. To všetko musí jednoducho byť v súlade. Potrebujeme tento širší kontext. Teším sa, že ste vo vašom stanovisku spomenuli napríklad aj dopady nákladov na kabotáž, pokiaľ ide o fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o znižovanie administratívneho zaťaženia, vyhýbanie sa zbytočnej byrokracii a že takisto zdôrazňujete aj potrebu, pokiaľ ide o kontroly. Takže ja si myslím, že budeme mať skutočne plodnú spoluprácu v rámci našich stretnutí na úrovni tieňových spravodajcov a vidím, že my chceme dosiahnuť špecifickú legislatívu pre sektor dopravy vzhľadom na mobilnú povahu tohto sektoru ako také. Takže teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Thank you very much. Uh, then we'll go to... Ďakujem pekne. Prejdeme k Roňa Kari z GUE. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som poďakovať aj spravodajkyni za túto správu. Tiež je veľmi dôležité mať takýto dobrý dialog v tejto zložitej téme. Predovšetkým ide o to, ako máme zabezpečiť to, že chceme zabezpečiť e, úroveň odmeňovania a dobrú správnu kompenzáciu za prácu. Ehm, Dánska dopravná agentúra má zamestnancov z rôznych krajín, ale platí ich podľa miestnych sadzieb a Vedel sa, že budeme túto otázku riešiť a chcel vyjadriť svoju frustráciu, pretože vlastne tu potom to predstavuje veľkú nekalú e, konkurenciu od veľkých firiem a veľké firmy sú tu ktoré tlačia pracovné podmienky a znižovanie miest a potom sú tu malé firmy a my chceme zabezpečiť aj pre nich, aby mohli mať oni dobré pracovné podmienky a mohli e, spravodlivo splatiť svojich zamestnancov, lebo veľké firmy ich vytláčajú. Napríklad je tu aj problém s miestami na odpočinok, kde vodiči zostávajú niekoľko dní, kým pok- môžu pokračovať pre kabotáž. Takže e, myslím si, že e, pozícia mojej skupiny je, že kabotáž to je niečo, čo môžete robiť ešte nad e, ponad ako predlžení medzinárodnej cesty. Takže keď ste registrovaní v danej krajiny, mali by ste mať možnosť tam prevádzkovať a keď ste v danom členskom štáte, kde ste zaregistrovaní, môžete tam vykonávať aj kabotáž. A mali by sme, my navrhujeme len jednu kabotáž na jednu medzinárodnú cestu, čiže nie nejakých 5 alebo dokonca aj 7, ako je to dnes, lebo inak naozaj je tu nekala hospodárska súťaž. Takisto je potrebné mať povinnú dobu odpočinku, alebo čiže keď eh, ste pre, už vyplnili kabotáž, musíte opustiť krajinu, kým môžete opäť využívať kabotáž. E, a to sa zase musí diať v súlade s e, smernicou o vysielaní pracovníkov. A jedna z oblastí, kde má, sme viac v súlade s návrhom, to, to je vo výsledkoch. A sme veľmi radi, že máte tu viaceré návrhy, ako chcete bojovať proti schránkovým firmám ale mali by to byť aj príslušné pokuty pre tých, ktorí porušujú pravidlá. Ďalej si myslím, že je dôležité zahrnúť viac e, vozidiel a nie menej. Takže všetky návrhy, ktoré tu sú, e, že kde chcete zvýšiť e, ten prach hmotnosti, myslím, že mali by sme to znížiť. My by sme chceli znížiť práve tú, ten limit hmotnostný, pretože v súčasnosti množstvo e, firiem využíva práve tie malé vozidlá, aby sa vyhli pravidlám. Takže my nechceme, aby sa vyhýbali ľudia pravidlám len preto, že si potom zmenšia vozidlá. Thank you. Uh... Predsednička, ďakujem pekne. Je tu niekto zo zelených? vyzerá, že tu nik nie je, tak môžeme ísť na e FDD. Ani od nich tu nik nie je. Potom je tu Martin, pán Martin z ENF, nie? Nehlasíte sa o slovo? Tak e, prejdeme k zoznamy rečníkov. Máme tu pani Sonter. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať našej kolegyni Veronika Lope Fontane za prácu, ktorú vlastne už odviedla a ešte aj tú, ktorú má pred sebou. Ja si uvedomujem, že to nie je ľahké. Takže súhlasím s spravodajkyňou, keď hovorí o tom, že chceme bojovať proti praktikám, ktoré sú nelegálne, predovšetkým keď tu hovorí o tých spoločnostiach, schránkových. Je veľmi dôležité, aby sme posilnili kontroly a aplikovali sankcie účinného charakteru. Myslím, že by sme mohli si predstaviť, istotne na tom budeme v každom prípade pracovať, možno by sme mohli urobiť také návrhy na to, aby sme spustili kritériá, ktoré by hovorili o efektívnych aktivitách v rámci krajín pôvodu, aby sme spustili kritériá, ktoré súvisia s obchodnými údajmi, na rovnakom, aby to vychádzalo z rovnakej bázy ako v tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré som ja predložila, pokiaľ ide o koordináciu sociálneho zabezpečenia. Avšak, pokiaľ ide o otázku kabotáže, tam je moje stanovisko iné. Myslím si, že podmienky vysielania pracovníkov musia byť plnené a musia byť v platnosti od prvého dňa a jednoducho musíme si stanoviť aj konkrétny maximálny počet povolených operácií. Kabotáž je dôležitá, istotne na to, aby sme sa vyhli tým prázdnym návratom vozidiel a nemôže to byť otvorené, otvorené zadné dvierka pre takú nelegálnu súťaž pre našich vlastných šoférov, vodičov. Ďakujem. Thank you, Madame Sonde. Now... Ďakujem pekne, pani Sonde. Teraz pán Pidinský, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Opäť vyjadrujem čest práci spravodaj, spravodajkyne. Všetkým požiadavka účinného e, sídla. Myslím si, že áno, je to účinný boj proti chránkovým firmám, ale mali by sme si byť vedomi aj toho, ako zabezpečiť príslušnú kontrolu alebo vhod, príslušnú kontrolu pre celkovo dopravné spoločnosti a sú tu navrhované zmeny a tie pres, upresňujú požiadavky administratívneho, technického a prevádzkového charakteru, pokiaľ ide o tieto dopravné firmy. A myslím si, že je aj veľmi vhodné zdôrazniť presne tu efektív, miesto efektívneho sídla a kde je potrebné dodržiavať príslušné požiadavky a predpisy. Ďalej, pokiaľ ide o otázku ľahších vozidiel, sú tu argumenty eh, na oboch stranách a z, eh, dielam to, čo, alebo rozumiem, čo hovorí pán Simon z hľadiska aby sme, toho, aby sme sa vyhli zneužívaniu takýchto vozidiel, ale zároveň sú tu určité úvahy, ktoré súvisia so, so zamedzovaním prístupu na trh pre menšie firmy, keď prevádzkujú v súlade s existujúcim nariadením. Takže tomto aj vo viacerých aspektoch, ktoré s týmto súvisia, je tu podľa mňa aj potreba, aby komisia sa k tomuto vyjadrila k e, otázke menších vozidiel či ľahších vozidiel. Je treba nájsť tú dobrú rovnováhu, aby sme zabránili zneužívanie týchto vozidiel a zároveň, aby sme im nebránili účasti na trhu právnym spôsobom. Potom pokiaľ ide o povahu kabotáže, trvalá činnosť a aby sa dodržovala legálna kabotáž. Myslím, sú tu návrhy, myslím si, že si zaslúžia podporu potom je treba tu zabezpečiť opatrný prístup, e, pretože je tu vždy možnosť porušenia, e, môže byť aj administratívneho charakteru, aj trestného charakteru, takže keď chceme uplatňovať pokuty, nesmieme zase nejakým spôsobom prehnať tie prijaté opatrenia, aby nezasahovali do záujmov príslušných spoločností. pokiaľ idú o požiadavky na mm, lehoty či termíny uplatňovania vysielania pracovníkov a myslíme si, že to je aj vhodné. Bolo by dobre, aby sa udržala 7-dňová lehoda a nie 5-dňová lehota, ktorú navrhuje komisie. Tiež si myslíme, že vylúčenie e, množstva operácií kabotáže, tak ako komisia navrhuje, to tiež nepodporujeme. A napokon e, kontroly vždy je samozrejme potrebné zdôrazniť e, nevyhnutnú potrebu e, dodržiavania predpisov a kontroly a pokiaľ ide o zdvojnásobenie minimálneho počtu náhodných kontrol v porovnaní s tým, čo napríklad komisia, si myslím, že to bolo dobre prijaté a je to aj dobre odôvodnené. Možno, že to bude síce predstavovať určitú administratívnu záťaž pre kontrolné orgány, ale je to oprávnené z pohľadu dôsledkov, o ktoré sa snažíme dosiahnuť. Ďakujem. Okay, um... Predsednička. Nuž, ďakujem pekne. Myslím, že sme dosiahli záver zoznamu rečníkov. Prediskutovali sme tri rôzne správy, ktoré aj z tejto rozpravy vyplýva, že majú veľa spoločného podobného a je to tak aj z hľadiska časového harmonogramu. Všetky tri správy majú rovnaký harmonogram. Teraz sme ho 30. január je termín pre podmenujúce návrhy. Potom 26. až 27. februára budeme bude diskutovať o podmenujúcich návrhov. 27. až 28. marca to bude vo výbore M plus a príjmať. A potom 15. marca marca, maja na e, výbore pre dopravu a potom maj, sa to, by sa to malo dostať na plenárku. Takže toto je náš časový harmonogram. Ďakujem pekne za všetky vaše vystúpenia. Je tu aj dobre, že komisia tu bola a si to vypočula. Chcela by som pripomenúť, že dnes po obede začíname o 14.30 rokovaním s, pred, pred bulharským predsedníctvom. Je tu pán Petko, ktorý je bulharským ministrom práce. Prosím vás pekne, buďte prítomní, pretože ako všetci vieme aj z diskusí, ktoré sme doteraz mali, že počas bulharského predsedníctva bude riešiť množstvo veľmi dôležitých otázok, ktoré majú vplyv na to, čo robíme my tu v tomto výbore. Takže prosím vás pekne, buďte tu včas o 14.30, keď tu bude pán Petkov. Chcela by som pripomenúť, že 5. trialóg o vysielaní pracovníkov, to bude, to sme mali včera večer, neskoro večer a je to teda pre nás veľmi vhodná chvíľa sa stretnúť s ministrom práce za predsedajúcu krajinu. Takže opäť sa uvidíme čoskoro. No, pán Pinický sa pýta, či bude tlmočenie do Bulharčiny. Áno, tlmočenie do Bulharčiny je povede zabezpečené. Ďakujem pekne a uvidíme sa čoskoro.